Good morning, colleagues. Um, we, Dobré ráno, kolegovia. Začneme eh, bodom 6 na našom programe. Ďakujem vám všetkým eh, a za účasť aj v tento posledný deň. Toto je skutočne Ačkový eh, tým, tí z vás, ktorí ste tu ešte prítomní. Začneme prezentáciou generálneho pre vnútro Európskej komisie. Ide tu o Európsku agendu bezpečnosti. 28. apríla Európska komisia schválila Európsku agendu e, pre bezpečnosť, e, kde sa popisujú hlavné kroky na zaistenie efektívnej reakcie na terorizmus e, a bezpečnostné hrozby v Únii na roky 2015 až 2020. V tejto agente komisia popisuje svoj zámer pravidelne prezentovať parlamentu a rade podrobné informácie a aktualizované informácie o plnení tejto agendy. Dnes teda komisia predniesie svoju prvú prezentáciu o plnení tejto agendy. V oblasti bezpečnosti dáme slovo pani Amiči za komisiu, aby sa e, pokúsila predniesť nám túto prezentáciu a potom budú nasledovať otázky a vyjadrenia kolegov. Pani Amiči, nech sa páči. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, good... Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno. Ako ste na úvod povedali, v Európskej agende eh, pre bezpečnosť, ktorá bola schválená v apríli tohto roka, komisia sa zaviazala informovať Radu Európsky parlament dvakrát ročne o stave plnenia tejto agendy. Teda táto prvá aktualizácia informácií prebieha na pozadí tragických udalostí z 13. novembra. A tie isté, že e, výrazne urýchlili plnenie niektorých e, našich plánovaných krokov. Predtým, ako prejdem ku konkrétnym e, výsledkom z posledných mesiacov, pán predseda, chcela by som sa v krátkosti vyjadriť, ak dovolíte, k vzdelanej povahe tejto Európskej agendy pre bezpečnosť. Zdôrazňuje za to prepojenie medzi činnosťou Európskeho parlamentu, rady a komisie plnení konkrétnych opatrení z tejto agendy. A tento spoločný faktor zdôrazňuje aj Európsky parlament, okrem iného aj vo svojom ostatnom uznesení z júla tohto roka. Tiež je tu zhoda vo vnímaní medzi inštitúciami o obsahu tejto agendy a preto tiež e, aj o prioritných oblastiach konania, ktorým by sme sa mali venovať v najbližších 5 rokoch. A práve tento faktor spoločného plnenia je e, prvým a najpostatnejším bodom e, v poslisabonskom prostredí je dialog medzi inštitúciami naozaj kľúčový. A teraz k samotnému plneniu. Od e, schválenia tejto agendy komisia úzko spolupracuje s predsedníctvom e, aj členskými štátmi v snahe vyvinúť spoločný rámec, ktorý by nám umožnil monitorovať plnenie. A to e, malo za následok Dokument o plnení, ktorý popisuje činnosť rôznych pracovných skupín rady a tiež výborov v priebehu semestra predsedníctva. Tento dokument tiež umožňuje komisii aj rade zajistiť konzistentnosť v konaní um, a v plnení. A tieto metódy sa budú plniť eh, a uplatňovať eh, aj v ďalšom monitorovaní priebehu tejto agendy. A teraz ku konkrétnym cieľom, respektíve k miere plnenia. Ako viete, Európska agenda pre bezpečnosť hovorí o tom, že je potrebné posilniť rámec e vnútornej bezpečnosti, a to najmä rámec, ktorý umožňuje lepšiu výmenu informácií a lepšiu spoluprácu operačného charakteru v roku 2015 sme preto zaviedli nové štruktúry, vďaka ktorým by mala byť možná lepšia, efektívnejšia výmena informácií a tiež by mala prebiehať rozvinutejšia operačná spolupráca vďaka týmto metódam. Okrem toho máme oddelenie pre internet na úrovni Europolu, ktorý vznikol 1. júla a zatiaľ pôsobí v pilotnej fáze a tiež máme Centrum excelentnosti v rámci siete osvety o radikalizácii. E to funguje od 1. októbra. Ďalej internetové fórum EU, ktoré zjednocuje internetové firmy. Bolo spustené úspešne 3. oktobra tohto roka. A očakávame, že Európske centrum boja proti terorizmu na úrovni Europolu začne pôsobiť 1. januára na budúci rok. Taktiež sme dosiahli významný pokrok v troch dôležitých legislatívnych témach. Smernica o Európskom PNR a tiež nariadenie Europola a CEPOLE. Vy ako spolulegislatívny orgán ste zohrávali ste, že rozhodujúcu úlohu v naplnení týchto cieľov. Za posledných 6 mesiacov sme tiež prijali opatrenia na zaistenie ďalšej koherentnosti medzi našimi internými a externými krokmi v oblasti bezpečnosti. A v tomto smere odborníci eh, na bezpečnosť a boj proti terorizmu boli rozmiestnení do delegácií EU v Turecku, v Tunisku, v Maroku, v Jordánsku, v Alžírsku a v Egypte. A tiež cieľené a aktualizované dialógy o bezpečnosti a terorizme boli nadviazané najmä s Tuniskom, Libanonom, Marokom a Tureckom. Musíme naďalej rozosievať zárodky ďalších zlepšení do budúcna a v tomto procese tak ako to popisujeme v Európskej agende pre bezpečnosť. Začali sme proces reorganizácie našich priorít v našich vlastných finančných programoch, aby sme ich lepšie zosúladili s prioritami internej bezpečnosti. A preto aj pracovný program Horizon 2020 na roky 2016 a 17, ktorý bol schválený v novembri, pardon, v oktobri, popisuje rozsiahle kroky boja proti násiliu, radikalizácii a podobne. Bolo zmobilizované aj financovanie rôznych nástrojov v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry, športu, aby sme presadzovali naše základné hodnoty, aktívnu účasť na občianskom dianí, nediskrimináciu a sociálne začlenenie rozpoločnosti. spoločnosti. Pokiaľ ide o spúštenie nových legislatívnych návrhov na úrovni komisie, tu by som rada uviedla dva zásadné body. Jednak zbranie a druhá boj proti terorizmu. Ako viete, komisia schválila balík o zbraniach 18. novembra. Cieľom je stiažiť získavanie zbraní Európskej únii a balík má tiež zaistiť e, lepšie sledovanie legálne držaných zbraní, ďalej posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi a tiež e, zaistiť, aby deaktivované zbranie naozaj e, sa nemohli používať. Tento návrh bol doplnený o Európsky akčný plán proti nezákonnému obchodovaniu a využívaniu zbrania výbušnín. To bolo schválené 2. decembra. Ďalej 2. decembra komisia tiež schválila návrh novej smernice boja proti terorizmu, pričom cieľom tohto návrhu je zaplniť ešte stále medzery v siete organičných trestnom konaní, presne e, zadefinovanie, čo presne znamená pojem teroristický zločin a tiež, e, aby vznikla spoločná reakcia na rode EÚ e, proti teroristickým útočníkom a tiež e, je snaha e, zaviesť efektívne sankcie proti tým, ktorí sa dopustia porušenia týchto pravidiel a tiež fungovať ako odrádzajúci faktor. Došlo tiež k vývoju spoločných rizikových ukazovateľov v snahe kontrolovať štátnych príslušníkov EÚ na vonkajších hraniciach. Hranice budú predmetom ďalších rokovaní, čo skoro, konkrétne v útorok minulého týž- minulý týždeň 15. decembra komisia prezentovala svoj balík vonkajších hraníc v pléne Európskeho parlamentu. Tento balík sa bude prejednávať v výbore Libe onedlho, ak sa nemýlim. A váš výbor bude mať príležitosť veľmi podrobne prediskutovať tento balík. Na záver, práca za posledných 6 mesiacov eh, je len začiatkom celého tohto procesu. Bolo spustených mnoho rôznych eh, krokov a opatrení, ale ich eh, plnenie bude trvať istý čas v najbližších rokoch. Už dokážeme predvídať, že v roku 2016 E, sa vám dostane do rúk mnoho významných tém. Už som spomenula smernicu o zbraniach, respektíve návrh smernice o zbraniach a tiež návrh smernice o terorizme. Ale tiež sa plánuje e, práca aj v rôznych iných oblastiach, okrem iného boj proti pašovaniu ľudských bytostí a parlament vždy bol aj e, jednoznačným podporovateľom krokov boja proti takýmto činom. Nechcem vás príliš obrať o čas. Chcel by som ešte spomenúť, že v marci budúceho roka komisia konkrétne oddelenie a koordinátor boja proti pašovaniu predloží svoju prvú správu o pokroku na tému pašovania ľudských bytostí, tzv. trend správu. A v štvrtom štvrť roku budúceho roka komisia predloží tiež správu o tom, nakoľko členské štáty plnia túto smernicu. Komisia e, tiež začala proces internej analýzy e, v snahe pripraviť e, stratégiu na obdobie po roku 2016, kde sa budú analyzovať a vyhodnocovať aktuálne stratégie, aby sme lepšie zacielili naše ďalšie kroky. Táto stratégia bude zverejnená do konca roka 2016. Ďakujem vám za pozornosť. A už vás aj ďalej nebudem overať o čas. Okay, thank you very much. Um, a lot there to uh, discuss. Ďakujem pekne, je tu naozaj mnoho čo analyzovať uh, a o čom diskutovať. Pán Bony bude prvým rečníkom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Súhlasím s tým, že priority agendy boli správne zadefinované. A otázka teraz znie, ako tieto priority plniť v praxi. Tieto priority Európskej agendy pre bezpečnosť, ako ich čo najefektívnejšie plniť. To sa bude vyžadovať eh, prehlbenú spoluprácu všetkých európskych inštitúcií a tiež užšiu spoluprácu aj členských štátov. Musíme dosiahnuť väčšiu otvorenosť členských štátov v zdieľaní informácií a tiež e, údajov a snahe podporovať skutočnú spoluprácu. Chcel by som vám položiť v tomto smere niekoľko otázok. Najskôr taká všeobecná otázka. Čo je podľa vás e, v súčasnosti najdôležitejšia úloha, ktorá by sa mala splniť, čo chcete splniť začiatkom budúceho roka. Už ste to naznačili, ale mohli by ste to prosím podrobnejšie popísať. Ďalej je zločinnosť na internete. Tu agenda hovorí o posilnení Európskeho centra boj proti kybernetickému zločinu. To podporuje aj Európsky parlament. Konkrétne sme schválili stanovisko o digitálnom jednotnom trhu. Aké máte konkrétne plány v tejto oblasti? Máte nejaký konkrétny časový plán plnenia? A ďalšia otázka súvisí s fungovaním oddelenia pre internetové odvolávanie. Mohli by ste nám povedať podrobnejšie, ako toto oddelenie začalo fungovať, aké plány má na budúci rok a, a, a či sú teda všetky požiadavky splnené. A ešte posledná vec. ECRIS, chcete aktualizovať databázu ECRIS, aby sa tam okladali aj údaje o štátnych príslušníkoch tretich krajín. Máte to v pláne aj v roku 2016? Kedy by ste očakávali, že sa to podarí. Ďakujeme pekne. Ďalej Soraya Post. Ďakujem pekne, Claude. Po tom, čo sme si vypočuli komisiu, myslím, že môžem povedať, že ich prístup je správny, ale celková pozornosť na vnútornú bezpečnosť sa venuje oblasti mimo EÚ a ja sa pýtam, či máme prehľad o tom, čo sa deje v samotnej EÚ, násilie na ženách. Aj toto je, by malo byť súčasťou agendy. Je to o mnoho väčšia hrozba a ničí to e, životy žien, mladých dievčat v EÚ. Chcela by som sa opýtať, ako to vníma komisia a nakoľko sa to objaví v jej prioritách. A ďalej opatrenia voči tým, ktorí už boli radikalizovaní. A prečo vôbec dochádza k takéto radikalizácii? Ich ľudské práva sa neberú v rovnakej miere do úvahy ako ľudské práva ostatných tu v EU. Teda bola by som rada, keby sa viac opatrení zameralo práve na toto. Tiež si myslím, že sa celkovo venuje veľká pozornosť prevádzačom a pašerákom. A namiesto toho by sme sa mali venovať zniženiu lukratívnosti trhu pre týchto prevádzačov a pašerákov. A tiež by sme sa mali zamyslieť nad rôznymi iniciatívami, ako zastaviť toto prevádzanie pašovanie ľudských bytostí. Nevenovať sa len samotným pašerákom a prevádzačom musíme uľahčiť spôsob vstupu na náš kontinent. Ďakujeme pekne, Sofii. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám niekoľko poznámov, ak dovolíte. Komisia stále prichádza s novými návrhmi ktoré majú údajne nadviazať na to, čo už existuje a počujeme, že komisia chce vyhodnotiť, čo doteraz je k dispozícii a chce to vyhodnotiť, analyzovať. Ja som do posiaľ sa nevšimla príliš veľké analyzovanie doterajšej úspešnosti opatrení z predchádzajúcich rokov. Prichádzajú nové a nové opatrenia, ale vieme, prosím, aké sú v skutočnosti výsledky? Nevieme, pretože keď komisia hovorí, že vyhodnocuje, vyhodnocuje len to, či členské štáty transponovali tieto rozhodnutia do národnej legislatívy, ale nevyhodnocuje sa skutočná miera efektívnosti a výsledkov. Parlament schválil uznesenie, kde voláme po podrobnej analýze politiky boja proti terorizmu, najmä v tejto oblasti pred 4 rokmi a nikdy sme nedostali odpovede do Európskej komisie je to aj v našom uznesení o bezpečnosti a bezpečnostnej stratégii začiatkom tohto roka a zatiaľ sme neboli svedkami ani začatia analýzy efektívnosti týchto opatrení. Vieme len, že sa príjmajú opatrenia, nevieme, aké výsledky tieto opatrenia prinášajú, nevieme, koľko prostriedkov, peniazy sa na to míňa, o tom nemáme absolútne žiadnu predstavu. A tiež, či sa tým zvyšuje vôbec naša bezpečnosť. Súhlasím tiež tým, čo povedala pani Post. Stratégia internej bezpečnosti by sa nemala týkať len boja proti terorizmu, domáce násilie, obchodovanie s ľudskými bytostiami. Toto sú podstatné témy. Niekedy sa zamýšľam nad tým, či to, čo robíme, nie je v skutočnosti kontraproduktívne, alebo len čiste symbolické keď si vezmeme celú pasáž o presadzovaní základných hodnôt, ja s tým si, že v plnej miere súhlasím, ale vidíme tiež čoraz viac vlád v členských štátoch e, koná v úplnom rozpore s tým, čo ste vy práve popísali. Teda všetko, čo hovoríte, je nádherné na papieri, ale v praxi to jednoducho nefunguje. Teda čo presne komisia robí s týmto? Ako môže komisia hovoriť o presadzovaní základných hodnôt, keď samotná komisia a to vrátanie prvého podpredsedu komisie, ktorý to má na starosti, nie je ochotná riešiť tieto veci a hovoriť e, o nich priamo so vládami členských štátov, ako môžete hovoriť o presedovaní základných hodnot, keď pán Orbán napríklad zároveň začína kampaň proti imigrantom. Je toto seriózny prístup? Ako teda môžeme na jednej strane míňať zdroje a je financie na presedovanie základných hodnot a na druhej strane zatvárame oči pred e, konkrétnymi prípadmi diskriminácie, nenávisti a násilia. A toto je skutočná hrozba našej bezpečnosti, pretože ak sú tu rozdielnosti spoločnosti, znamená to, že nie sme v bezpečí. Je to totiž jeden zo zdrojov e, nenávisti, odporu a v konečnom dôsledku aj násilia. Myslím teda, že keď hovoríme o bezpečnosti, ja sice nie som právnik, ale keď hovoríme o legislatíve, mali by sme si jasne uzrejmiť právnu terminológiu. Neustále sa tu miešajú termíny, hovoríme tu o činnosti polície, verejnej bezpečnosti, národnej bezpečnosti, verejnom poriadku. O čom tu teda vlastne hovoríme? My sme volali po definícii už dávno, aby sa zadefinovala termín národnej bezpečnosti. Komisia sa vyjadrila, že na tom až tak veľmi nezáleží že národná bezpečnosť je v právomoci členských štátov, dobre, ale potom eh, nepoužívame tento pojem v legislatíve EÚ. Ja teda môžem povedať, že ste na mňa neurobili príliš veľký dojem. Eh, eh, Hnevá ma, že neustále prichádzate s takýmito vyhláseniami a ani zďaleka nám neposkytujete hodnotenie, po ktorom voláme už veľmi dlho. A opakovane ďakujeme pekne, pán Dupré. Merci, Ďakujem pekne. Chcel by som sa ešte neskôr poďakovať komisii za to, že nám vymenovala všetky kroky. To podľa mňa nejako nedefinuje naše priority, ale popisuje to pracovné pole niekoľko otázok. Rečník mažil mikrofón dosť ďaleko od svojich úst. Hovorili ste o e, fungovaní Európskeho protiteroristického centra od 1. januára budúceho roka. Tak by sa malo ujať e, činnosti. Na to, aby to skutočne fungovalo, je potrebné, aby boli vytvorené všetky podmienky pre toto fungovanie. E, teda e, komis- e, rada vyzvala komisiu, aby predložila návrh, aby bolo prepojenie databáze CIS a Europolu. Chcem sa opýtať, či tento návrh bolo predmetom prejednávania, či už existuje v praxi, pretože vo všeobecnosti isté, že my všetci súhlasíme s tým, že sú tu nedostatky v oblasti bezpečnosti a sú tu nedostatky v interoperabilite a vo výmene, systematické výmene informácií. E, pozrieme sa len napríklad Europelu a e, CIS2, ale pozrieme sa aj napríklad Frontexu. Frontex nemá prístup ani Eurodaku ani k CS2. A pritom v prípade hotspotov musia plniť misiu, ktorá je mnohostranná, teda musí aj prijímať, registrovať prišelcov, ale zároveň ich rozdielovať, týchto žiadateľov, podľa e, ich črt. Teda je jednoznačný nedostatok interoperability a výmeny informácií. A v tom, čo ste nám povedali, E, som nenašiel príliš veľa uspokojenia. A ďalej, to je taký osobný návrh, e, návrh, ktorý ste spomenuli, ktorý sa týka zbraní. Naozaj si myslíte, že tým, že sa posilní legislatíva pre bežných slušných e, občanov, že sa uplatnia podmienky kontroly nákupu zbraní, že tým naozaj sa dostanete pod ruku zbraní teroristom. Myslíte si, že teroristi si získavajú zbranie rovnako ako čestní občania? Myslíte si, že kalašníkovi, ktoré boli použité v Paríži, boli e, zakúpené v obchode so zbraniami? Myslíte si, že tento čestný a slušný občan ktorý si kupuje zbranie v takýchto obchodoch, naozaj chce spáchať takéto uh, teroristické činy. Ja nechcem nejako spochybňovať vaše snahy, ale myslím si, že tento mechanizmus kontroly zbraní by mal predovšetkým posilniť špecializované jednotky sledovania nezákonného kolovania zbraní a nemal by sa um, orientovať na schváľovanie legislatívy, ktorá obmedzuje získovanie zbraní pre bežných občanov pretože tým sa nejako e, nepodarí zakročiť proti teroristom a zločincom. Ak som to správne pochopila, ďalej ste povedali, že v oblasti bezpečnosti na hraniciach e, bola dosiahnutá dohoda vo veci ukazovateľov spoločného rizika. Chcem sa opýtať, či tieto ukazovatele sú predmetom oblasti e, bez, obrany, či nám môžete o tom niečo povedať, alebo či je to dôverná informácia. Ja už som sa na to pýtal a myslím, že odpoveď, ktorú som vtedy dostal, nebola celkom uspokojivá. Toľko teda vo všeobecnosti, myslím, že by sme to nemali hovoriť priamo vám. Mm, sú to preto také všeobecné poznámky. Myslím, že sa prijíma množstvo iniciatív v snahe e, bojovať proti e, hrozbám bezpečnosti, terorizmu, ale neexistuje podľa mňa zatiaľ skutočná politická stratégia. Myslím, že tu chýba akýsi e, hlavných stratég. Mali by sme teda hovoriť aj o týchto možnostiach. Isté, že to sa netýka len priamo vás, týka sa to vo všeobecnosti komisie a aj rady. Ďakujem. Thank you. Uh, Mr. Haller. Uh, ďakujem pekne, pán Halehu. Uh, ďakujem pekne, pán predseda. Krátka otázka ohľadom novonavrhovanej smernice o strelných zbraniach a konkrétne uh, zákaz, návrh zákazu polautomatických strelných zbraní, ktoré sa podobajú automatickým strelným zbraniam. Ako to zlepšuje našu bezpečnostnú situáciu zakázať takéto legálne zbranie, ktoré neboli používané v terorizme a ktoré veľmi zriedka sú používané pri páchaní akéhokoľvek trestného činu. Teroristi, ako vieme, najčastejšie používali nelegálne dovezené strelné zbranie. Je to nejaká ideologická križiacká výprava, alebo je to príklad niečo že robím veci na silu a nevieme celkom presne, čo robiť máme. Súhlasíte so mnou, e, že práva občanov, vrátane práva na majetok by nemali byť obmedzované nad tú normálnu bežnú mieru, nevyhnutnú. A ak takéto obmedzenia potom neprinášajú žiadnu preukázateľnú hodnotu. Ďakujem pekne, pani Barbara Spinelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel nadviazať na niektoré názory, argumenty, ktoré predložila Sofi, s ktorými sa plne stotožňujem. E, ďakujem zástupkyni komisie za tú správu, ktorú prezentovala. Ja chápem, že za pár dní sú Vianoce, ale napriek tomu všetok tento optimizmus, a táto dobrá spoločná vôľa, tá, tá ma nepresvieča. Nie sme e, na nejakej tlačovej konferencii, nerobíme nejakú propagandu. A táto komisia podľa mňa by mala hovoriť o veciach bez nejakých propagandistických úmyslov. To, čo by som ja skutočne rada vedela predovšetkým zo strany komisie, po takmer roku, pokiaľ ide o túto agendu, je to, čo práve nefungovalo nejakým spôsobom tie výsledky konkrétne, po ktorých volala Sofie. Ale naozaj by som bola rada, keby sme vážne diskutovali o tom, čo nefungovalo, pretože niečo skutočne nemohlo fungovať, ak bolo tak veľa alebo také početné útoky, teroristické útoky, ak všade v únie, v únii nejakým spôsobom je využívaný ten strach zo strany extremistických alebo xenofobných síl, ktorí nejakým spôsobom ešte prehlbujú pocit e, ohrozenia medzi obyvateľmi. Mám teraz na mysli konkrétne Českú republiku a tu islamofobné výroky, ktoré sa ktoré počuť z úst hlavného predstaviteľa, takisto Maďarsko, dokonca e, Švédsko, ktoré na úrovni ústavného súdu deklarovalo, že vo Švedsku vzniká istý núdzový stav, istý výnimočný stav, ktorý je oprávnený tou situáciou. Ja myslím aj na, ďalej na, na prípady násilia v rámci hotspot, kde prebiehajú registrácie migrantov, ktorí prichádzajú do Talianska a všetky ďalšie múry a ploty, ktoré e, rozdeľujú Európu. Európe sa príliš dobre nedarí. Nie je na tom dobre a ja skutočne chcem vedieť, čo podľa komisie nefungovalo. Takisto chcem vedieť, aké, aká je väzba medzi bezpečnosťou a vonkajšou politikou. A osobitne, pokiaľ ide o radikalizáciu v spojitosti s islamským štátom, čo si myslí komisia o vyhláseniach, ktoré prezentoval Zigmar Gabriel, vice, premiér, vicekancelár nemecký, pokiaľ ide o financovanie mešit v celej Európe zo strany Saudskej Európy. E, Saudskej Arábie, pardon. Toto je tiež podstatný faktor. A takisto by sme tam mali zahrnúť aj vzťahy medzi Európskou úniou a medzi Tureckom. Už včera som e, to spomenula, respektíve som citovala do správu Amnesty International, ktorej je požiadavka smerom na Európu pozastaviť dohody o spolupráci ktoré zahrňajú aj otázky spolupráce v oblasti bezpečnosti vzhľadom k systematickému porušovaniu základných práv a medzinárodných dohovorov, ktoré sa dejú v Turecku, kde v stovkách títo utečenci sú posúvaní do oblasti vojnového konfliktu, to je do Iraku, do Sýrie, do Afganistanu. Ďakujem, pán predseda. Thank you. I have two more uh, speakers on the list. Ďakujem pekne ešte dvaja na zozname a potom to uzatvorím, ak dovolíte, pani Wimberg. E, ďakujem pekne. Ďakujeme za informácie. E, musím súhlasiť s pani Spinelli, že tie veci nie sú ideálne v tejto chvíli a to sa prejavuje na rôznych úrovniach, rôznymi spôsobmi. 11 každý mesiac, som skutočne napätí, pretože my si vieme dobre spomenúť, čo sa 11. udialo. Ja mám otázku na komisiu. Či komisia nejakým spôsobom vidí a uznáva, že tie otvorené hranice v rámci šengenského priestoru prispeli k tomu uľahčeniu teroristických útokov 13. novembra v Paríži čo je najdôležitejšie z pohľadu komisie? Je to právo občanov či cítiť sa bezpečne, alebo sú to tie otvorené hranice? Aké opatrenia prijala komisia na to, aby zľahčila implementáciu uznesenia Bezpečnostnej rady. Teraz len otázka od pána Lópeza Aguilára. Sice, ako komisia analyzovala, v akým spôsobom posudzuje stratégiu, európsku stratégiu vnútornej bezpečnosti, ktorá bola schválená v roku 2010, v prvom roku e, na základe ustanovení článku 70 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie. Pokiaľ ide o ten vývoj, ktorého sme boli odtedy svetkami, pokiaľ ide o ten celoeurópsky rozšírený pocit neistoty, nehovoriac už o istých pocitoch paniky, pokiaľ ide o hrozbu džihadistického terorizmu. Takisto rozšírenie nenávisných prejavov v rámci moslimských komunít, ktoré žijú v európskych členských štátoch. Či už je to prostredníctvom internetu, alebo či je to v mešitách, ktoré sú financované vahabistickou verziou islamu a síce Saudskou Arábiou. Máte na toto odpoveď. Ďakujem. Ďakujem za túto poslednú pripomienku. Ja som sa už chystal to uzavrieť, skôr ako sa potom budem venovať opäť komisii, pokiaľ ide o otázku článku 70, pretože pravdepodobne viete, na Rade pre vnútro spravodlivosť som tiež spomenul otázku článku 70. A síce je to otázka nedostatku implementácie, o ktorej hovorili aj viacerí poslanci, pokiaľ ide o rozhodnutia Rady, prúmské rozhodnutie jedným z nich – Veľmi eufemisticky ste to označili a pomenovali. že je to v princípe plné efemizmov takýchto zjemení, ale skutočnosťou je, že členské štáty dostávajú veľa peňazí, sú tu právne záväzky, napriek tomu 8 členských štátov si nedáva tú námahu e, vymieňať si údaje o, poznávacích, o štátnych poznávacích značkách, takisto veci z databázy si nemenia, čiže sú tu, e, nemieňajú a je tu nedostatok implementácie. Pán López Aguilar hovoril o týchto veciach. Takisto otázka monitorovania, ktorá sa deje a má diať následne po každej takejto rade. E, po tej implementácii opatrení následne po Charlie Hebdo, keď sa pozriete na to, ako komisia reagovala, samozrejme ona je strážkynia zmluv, ja viem, že sú tu problémy, ktoré sa viažú k zdrojom a ak nebude rada ďalej implementovať e, opatrenia, ktoré smerujú k posilneniu bezpečnosti európskych občanov a ktoré súvisia s dodržiavaním základných práv, tak je to vážna vec. Ešte jedna vec ohľadom strelných zbraní, viacerí kolegovia sa o tom zmienili. Právny základ pochádza zo strany vnútorného trhu, ale bude to vec, ktorá bude spadať pod radu pre vnútornú spravodlivosť, čiže tým politickým imperatívom e, z nášho pohľadu je otázka práve toho obchodovania a iné veci, ktoré spomínali aj kolegovia. Takže síce je tá lopta na našej strane a v zmysle pravidla 54 to bude spadať pod náš výbor, ale treba si byť vedomý aj toho, že sa to rozdeluje medzi dva výbory. A celá tá história toho, ako sme sa s tým vysporiadavali aj v rámci e, vnútorného trhu, tak tá sa znova, znova bude pripomenutá. A tu sa troška e, ten účinok e, tej legislatívy míňa ale je to tam, to tam zmetočné. Spôsob, ako to bude nastavené a e, konštruované, tak to bude značný problém. To som chcel tiež spomenúť. A nech sa páči, si prosím, ďakujem aj za prezentáciu, samozrejme, ak môžete teraz zodpovedať tie otázky. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem s poslankyňam a poslancom za všetky pripomienky, ktoré prezentovali. Troška ma dostali do úzkých, ale pokúsim sa riešiť aspoň niektoré z tých spomenutých pripomienok postrehov. Možno najskôr a hlavne pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu alebo kyberkriminalitu a plány komisie na nadchádzajúce mesiace, pokiaľ ide o to, ako vlastne implementovať nejaké kroky a aktivity, ktoré sa predpokladajú v rámci tejto priority. Rok 2016, e, tam predpokladáme veľkú, veľké mier, veľkú mieru práce v tomto ohľade, pokiaľ ide o monitorovanie implementácie legislatívy. Plány sú nasledovné. Vykonať analýzu a posúdenie smernice z roku 2013, pokiaľ ide o útoky na informačné systémy, ako aj smernicu z roku 2011, pokiaľ ide o boj proti vykoristovaniu detí. Takisto v roku 2016 e, prebehne plánovaná revízia a preskúmanie rámcového rozhodnutia, rámcových rozhodnutí z roka 2001, e, ktoré súvisia s bojom proti podvodom a falšovaniu nepeňažných spôsobov platby, alebo teda prostriedkov platby a takisto posúdenie právnych prekážok trestných vyšetrovaní zločinov na sieti, čiže pravidla prístupu k informáciám a ďalšie veci. Toto sú tie aktivity, ktoré predpokladáme. Ďalej tu bola otázka ohľadom Internet Referral Unit tohto útvaru, ktorý bol zriadený v rámci Europolu. Jeden z dôležitých milníkov, ktorý sme zaznamenali v posledných týždňoch, e, sa týka práve zapracovaniu tejto Internet Referral Unit a aktivít e, tohto útvaru aj do nariadenia Europole, čiže tam sme zapracovali existenciu a fungovanie tejto Referral Unit. A to je dôležitý krok, pretože poskytuje taký dobrý, zdravý právny rámec pre Europol, pokiaľ ide o fungovanie v tejto oblasti a konkrétne ide o to, aby sme dokázali, ako náhle prebehne analýza e, tých materiálov a ten prvý styk s tými členskými štátmi, aby bol teda postúpený nezákonný obsah tým poskytovateľom internetových služieb a aby tým pádom e, mohol začať ten e, taký dobrý, zdravý proces odstránenia nezákonného, nelegálneho obsahu a tým spôsobom aj e, redukcie a zníženia možností tak radikalizácie, ako aj rozširovania násilného extrémizmu na sieti. Bola to aj otázka ohľadom ECRIS, systém indexovania e, záznamov, trestných záznamov a takisto rozšírenie na príslušníkov tretich krajín. Predpokladáme, že toto sa udeje v prvom pol roku, roku 2016 pokiaľ ide o posúdenie tých existujúcich nástrojov, predpokladám, že tento výbor už predtým počul moje odpovede takéto, ale je skutočnosťou, že predchádzajú sa stratégia vnútornej bezpečnosti, tá, ktorá bola schválená v roku 2010 a o ktorej zmienka, padla zmienka pred pár minútami, tá bola predmetom troch následných implementačných správ 2011, 2013 a 2014, v ktorých boli posúdené aktivity a kroky, ktoré boli realizované v rámci tej starej stratégie. Súčasná agenda o bezpečnosti sa odvíja od zistení v týchto správach, k čomu sa viaže aj skutočnosť, o ktorej e, hovorili e, viacerí poslanci, poslankyne vo svojich vystúpeniach, že to, čo musíme robiť, je zlepšiť implementáciu existujúcich nástrojov a legislatívy. A máme e, niektoré konkrétne mechanizmy vyhodnotenia alebo posúdenia v rámci niektorých existujúcich právnych nástrojov, napríklad šengenské vyhodnotenia ktoré poprvýkrát e, tento rok sú realizované spoločne komisiou a členskými štátmi. Takisto máme mechanizmus posúdenia, vyhodnotenia, ktorý predpokladá cyklus politík EÚ v oblasti organizovaného zločinu, trestnej činnosti a komisia sa zaviazala k vypracovaniu výkonových ukazovateľov, ktoré jej umožnia lepšie posudzovať dosiahnutý pokrok v oblasti spolupráce orgánov na presadzovanie práva alebo činných v trestnom konaní a boji a prevencii tých e, hrozieb a to súvisí aj s tým, čo ste vy, pán predseda, spomínali pred pár minútami. Komisia e, vykonáva svoje privilegia, svoje výsady, ktoré jej dáva zmluva a síce tam, kde je to vhodné, e, iniciuje konania v prípade porušenia zmluvy. Hovorili ste o rozhodnutí prímskom, to je kľúčový legislatívny nástroj, pokiaľ ide o oblasť výmeny informácií. A v skutku komisia začala pracovať na pilotných projektoch v rámci EÚ a začala sa angažovať spolu s členskými štátmi, aby dokázala identifikovať situácie neúplnej alebo nedostačujúcej implementácie Takže komisia sa do toho už pustila a bude v tejto práci pokračovať e, počas ďalšieho roka a samozrejme bude vás predbežne informovať o aktuálnom vývoji. Ďalej zaznela pripomienka ohľadom Europolu a SIS-2 a všeobecnejšie povedané o interoperabilite. Toto je kľúčová otázka, ktorá bola právom zvoraznená, keď hovoríme o lepšej výmene informácií, o lepšom zdieľaní informácií, tak všetci sme dospeli k názoru a konštatovaniu, že je dôležité, aby dokázali navzájom komunikovať existujúce systémy. Europol už vlastne má prepojenie zo SIS-2 a venovali sme teraz istú časť pozornosti na analýzu toho, či súčasné prepojenie a či tá možnosť e, vstupovať, e, pristupovať k tým e, hláseniam, tým alertom, či je dostatočne využitá, preskúmaná, alebo či by sme mali urobiť viac. Pokiaľ ide o interoperabilitu, tak ako je to uvedené v texte ohľadom bezpečnosti, komisia bude sledovať iniciatívy a projekty. Konkrétne ide aj o jeden projekt, ktorý spustila skupina členských štátov, ktorého cieľom je umožniť práve tú interoperabilitu. A nie, pardon, opravuje sa rečnička, nie interoperabilitu, ale tú možnosť toho, aby tie existujúce databázy pre orgány presné činnom konaní v rámci národných systémov aby umožňovali e, lepší prístup aj e, policajným zložkám v iných členských štátoch, aby to bol hladší a ľahší prístup, ktorý bude poskytnutý. To spadá do toho všeobecného termínu, pod všeobecnú hlavičku e, toho systému indexovania európskych policajných záznamov. Čiže tá práca prebieha a naďalej sa budeme tejto záležitosti venovať aj v nadchádzajúcich mesiacoch. E, bolo tam viacero otázok ohľadom zbraní, strelných zbraní. Obávam sa ale, že e, tie mali, tak, to vyznačovali takou mierou technickosti, že nie som schopná vám t- zmysluplne plnohodnotne odpovedať dnes, ale ja to postupím kolegom, ktorí sú samozrejme špecialisti a ktorí sú zodpovední za túto časť agendy a samozrejme e, tieto návrhy potom e, budú predmetom špeciálnej osobitnej diskusie v rámci tohto výboru a budete mať potom samozrejme možnosť pri takejto príležitosti e, dostať lepšie odpovede na vaše dotazy. A nakoniec, pokiaľ ide o tie rizikové ukazovatele, ktoré boli vypracované Samozrejme, tie sú vypracované s tým účelom, aby umožnili zacielenejšiu a efektívnejšiu kontrolu, účinnejšiu kontrolu na hraniciach. Samozrejme, že to nie sú verejne dostupné údaje, respektíve informácie, pretože to by išlo proti samej podstate, proti tomu účelu ich existencie. Ale ja samozrejme si aj toto overím a zistím, do akej miery by mohol mať tento výbor prístup k takýmto údajom. Ja sa chcem poďakovať e, za trpezlivosť, pán predseda. A každopádne by som chcela počiarknúť ten posledný bod, poslednú pripomienku. E, pokiaľ ide o komisiu, tak nemala vonkoncom e, úmysel použiť túto prezentáciu na účely akejkoľvek propagandy. A ja si myslím, že E, namiesto toho, aby to bolo príliš a neprimerane optimistické, skôr išlo o to, skôr to malo vyslať také posolstvo, e, že je tá spoločná práca a zdieľanie toho úsilia je tou cestou vpred. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sofí veľmi str- e, rýchlo. Budem veľmi stručná. Podľa mňa celé toto cvičenie je mimoriadne frustrujúce z hľadiska z hľadiska skúmania európskej bezpečnostnej politiky e, bez pochyb e, z pohľadu dobrého úradníka to podľa mňa nepostačuje. V princípe nerobíme si svoju prácu, malo by sa to diskutovať na politickej úrovni, mali by sme byť podstatne kritickejší, mali by sme nastojiť na uh, Eh, informáciám a chcem, aby predsedníctvo prišlo s návrhmi na začiatku budúceho roka, ako budeme toto vykonávať, pretože mm, od nás sa žiada, aby sme schvaľovali legislatívu. Čiže my máme tiež povinnosť kontrolovať, ako sa táto legislatíva uplatňuje, či je efektívna, či poskytujeme službu pre občanov, alebo či tu len mrháme časom. A moja poznámka hovorí, nie je tu otázka, že či nemrháme časom, ale skôr namiesto toho, aby sme mali úradníka, ktorý nám tu uh, o tom uh, dáva, úradničku, ktorá nám dáva tom informácie, uh, mali by sme to mať na politickej úrovni. V každom prípade ďakujem pekne. Nešlo o to dať komisiu na pranier, ale... Barbara. Len chvíľočku. Chcem povedať to, že plne podporujem to, čo povedala Sophie Chcem len pripomenúť, e, že len e, vo Francúzsku e, bolo 130 mŕtvych, v Spojených štátoch tiež bol veľmi vážny útok teroristov. A v tomto prípade celá administratíva sa zomkla a vytvorila vyšetrovacie výbory a podobne. Aj my musíme reagovať podobne, pretože ak Eh, budeme robiť takéto stretnutia s komisiou, kde sa budeme navzájom pochlebovať a budeme si gratulovať, naozaj nespravíme nič. A samozrejme Spojené štáty to preberá úplne ináč, kde je napriek tomu tiež tá zodpovednosť takýmto spôsobom eh, ustanovená. Nie som si istý, či sa členovia tu navzájom klepu po chrbte, alebo to, čo by som rád navrhol, je, že komisia, keď odpoveda o otázkach na rôzne časti bezpečnostnej agendy. Nie je to zatiaľ súdržné, je tu viacero opatrení. Uvediem jeden príklad. E, inteligentné hranice, e, dohovor o terorizme, ale existujú zásadné otázky, ako kolegovia spomenuli. Pán López Aguilar, ak, e, otázka implementácie. A my nedostávame dokonca ani základné informácie z rade, z rady o výmene spravodajských informácií a podobne. Ich to vôbec netrápi, takže po každom e, zasadnutí e, rady neimplementujú rozhodnutia e, a informujú občanov. My máme článok 70, ktorý umožňuje nám ako parlamentu skúmať, čo sa deje. Ale nie je to... Dovolte mi ukončiť. To nenachádzame sa v nejakej súdržnej situácii ako komisia o tom hovorí. Teraz máme legislatívu o strelných zbraniach. E, je na základe dvoch právnych základov a nie jedného, čo je pomerne komplikované pre nás. Čiže členovia tohto výboru sú pomerne dobre zorganizovaní a efektívni a určite sa navzájom e, neklepeme po chrbte, ale môj návrh je, aby sme skutočne boli súdržnejší, napríklad Smart Borders, tie sú súčasťou agendy o bezpečnosti a zároveň aspekt základných práv, to nebude mať zmysel to takto oddelenie vnímať počas nasledujúcich týždňov. Čiže nie je to dokonalý návrh, ale mal by som taký návrh, aby sme koordinátom uviedli, že, máme pome- že budem, mali by sme mať intenzívne vypočutie začiatkom roka o bezpečnostnej agende a navrhol by som, aby sme sa veľmi hĺbkovo pozreli na otázku implementácie, pretože odhľadnúc od toho, ku ktorej politickej skupine patríme, myslím si, že je pomerne škandalózne, že, e, e, že závery z dôležitých zasadnutí rady sa neimplementujú. Čiže musíme mať široko, musíme mať oči otvorené a veľmi dôkladne sledovať túto agendu. Ja nechcem, aby výbor mal ešte väčšie bremeno práce, ale myslím, že táto súdržnosť a systematický prí, z, prístup sú dôležité, ako povedala i Sophie Tever pretože to napomôže lepšej jasnosti, aby sme nemali situáciu, e, že člen komisie, že zamestnanci komisie budú musieť prísť a odpovedať jednotlivé otázky. Takže to som chcel v nadväznosti na to, čo povedala Sofi, povedať. Implementácia je, sa nachádza vo veľmi zlom stave a to som povedal i na zasadnutí Rady ministrov e, vnútra spravodlivosti. Kolegovia, ak je toto e, akceptovateľný návrh, tak by sme sa eh, k nemu vrátili v januári a dáme túto úlohu koordinátorom. Dobre? Vidím, že koordinátori kývu hlavou, minimálne jeden kýva súhlasne hlavou, takže v poriadku. už trošku meškáme, takže prejdeme priamo k bodu číslo 7. Je to 8. polročná správa o fungovaní šengenského priestoru. Komisia minulý týždeň zverejnila ako súčasť svojho balíčka o hraniciach novú e, správu o fungovaní šengenského priestoru. Do 10. decembra bol e, termín e, rozšírený. Táto práva, správa je najmä venovaná dôsledku migrácie a nedávnych teroristických útokov na šengenský priestor, ako i poskytuje informácie o zisťovaní hodnotenia eh, a skúmania šengenského priestoru. Komisia zároveň vydala stanovisko k, pod, k zavedeniu, k proporcionalite zavedeniu eh, kontrol na rakúsko-nemeckých hraniciach. Čiže vypočujeme si pre dnes správy a nasledovať bude diskusia. Pán Dikojster, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno, dámy a páni. Pri predchádzajúcom bode sa povedalo, že rozpráva by mala byť na politickej úrovni, možno i k tejto téme, fungovanie šengenského priestoru. I tu by zrejme sa mala konať politická diskusia, ale je mi ľúto, dnes sa budete musieť uspokojiť e, s mojou prítomnosťou. 8. poročná správa o fungovaní šengenského priestoru je jeden z prvkov toho, čo nazývame Borders Package, ktorý prijalo kolegium komisárov 15. E, decembra. Existujú rôzne prvky v tomto balíčku. E, sú tu legislatívne návrhy. Najprv je to nariadenie parlamentu a rady o Európskej hraničnej a pobrežnej stráži. Ďalej je tu návrh v rámci zmeny e, článku 7 o Schengenskom kodexe o kontrolách, ktoré by sa mali vykonať na občanoch EÚ pri e, keď prekračujú externé hranice. Zároveň je tu aj oznámenie, politické oznámenie o Európskej hraničnej a pobrežnej stráže, ako i Európskej vonkajšej hranici a potom Ďalej táto správa obsahuje rôzne prvky ako e, stavy o, o stave implementácie hotspotov v Grécku a Taliansku a správa o západnom Balkáne. Všetky tieto prvky sú samozrejme navzájom prepojené. 8. polročná správa je zvyčajne rutinnou kontrolnou správou o fungovaní Schengenu. Zrejme okamžite poviete, e, zdravotný stav, správa o zdravotnom stave. Schengen je chorý predsa dnes a dostaneme sa ešte k týmto záverom. E, Zvyčajne v predchádzajúcich správach e, o Schengene sme poskytli prehľad vývoja vo všetkých oblastiach pokrytých tzv. šengenským aký. Ale vo svetle súčasnej situácii pán predseda komisia sa rozhodla, že zmení svoj prístup. Napríklad nedávno dohody o bezvýzovom režime medzi Európskou úniou a Palau vstúpilo do platnosti e, so všetkou úctou Palau, ale to nie je skutočne prvok, ktorý ovplyvňuje fungovanie Schengenu a preto komisia vo svojej e, správe sa zamerala na tri hlavné témy vo svetle v e, skutočnosti, že čelíme najväčšej utečeneckej kríze od druhej svetovej vojny a tiež vo svetle nedávnych teroristických útokov v Paríži. Takže sú tu tri hlavné kapitoly obsiahnuté v tejto správe. Prvá sa týka migrácie a hraníc, vonkajších i vnútorných. Ďalej je tu časť, ktorá sa týka teroristických hrozieb a posledný prvok je kapitola, ktorá odzrkadluje skúsenosti s prvým rokom fungovania nového Eh, hodnotiaceho šengenského mechanizmu, ktorý je samozrejme mimoriadne dôležitý, pretože problémy môžu nastať, pokiaľ členské štáty neimplementujú správne rôzne prvky eh, predstavujúce právo Európskej únie relevantné v, tom, v tejto oblasti. Dovolte mi začať eh, s tým, že poviem niekoľko slov o migrácii a hraniciach. Podľa najnovších disponibilných údajov viac ako 1,2 milióna nelegálnych prekročených hraníc eh, došlo k, od januára do novembra. Je to číslo, ktoré je oveľa väčšie ako celkový počet prípadov eh, nelegálnych prekročení hraníc za celé obdobie od roku 2009 do 2014. Samozrejme 1,5 milióna nelegálnych prekročení hraníc neznamená 1,5 milióna nelegálnych migrantov. Časť týchto migrantov, ktoré sú, ktorí sú zahrnutí v tomto 1,5 milióna, sú dvakrát započítaní. Pokiaľ vstúpili do šengenského systému v Grécku a potom prešli cez cestu z západného Balgánu do ehm, Maďarska alebo do ďalších členských štátov, kde boli opäť započítaní medzi nelegálnych migrantov. To znamená, že toto je prvok, ktorý by som chcel zdôrazniť. Tento počet už viedol ku krokom, k okamžitým krokom, napríklad e, vývoj e, budovania hotspotov v Taliansku a Grécku, rozhodnutí o presune a ako som povedal v tom balíčku o hraniciach, sú tu špecifické správy e, venované tejto téme, o ktorých sa bude hovoriť na tomto výbore. Dúfam, e, čoskoro. V agende o migrácii boli uvedené tieto okamžité kroky, ale tiež bolo ohlásené, že ďalšie kroky sú potrebné pre lepší manažment vonkajších hraníc. To je jeden z pilierov, ktorý sa vyžaduje na zabezpečenie efektívneho riadenia migrácie. A v balíčku o hraniciach za účelom efektívnejšieho manažmentu hraníc eh, je na stole návrh komisie vytvoriť Európsku eh, hraničnú a pobrežnú stráž ako i mm, zacielený návrh úpravy eh, Schengenského kódexu. Tieto návrhy už komisia minulý týždeň odprezentovala a myslím si, že by bolo veľmi vhodné pre radu i parlament, aby pomerne rýchlo e, postupovali s týmito návrhmi, keďže sú to zásadné prvky e, s cieľom zlepšiť situáciu. Toľko k vonkajším hraniciam. Ďalej tu máme otázku e, vnútorných hraníc, pretože Nelegálni migranti, ktorí vstúpili do šengenského priestoru, nezostali v tzv. frontline členských štátov, oni pokračovali v ceste do ďalších členských štátov a to viedlo k ďalším dôležitým sekundárnym pohybom. Viedlo to niekoľko členských štátov k tomu, aby znovu zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach, pretože čelili problémom, hrozbám z narušenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti z dôvodu nekontrolovaného prílivu veľkého počtu ľudí, väčšinu z nich žiadateľov o azyl, ale zrejme i nelegálni migranti napríklad zo subsahárskej, z krajín subsahárskej Afriky. Komisia vydala správu a vydala stanovisko k použitiu e, e, klauzuly o zábezpeke e, šengenského aky a je tam uvedené, že použitie dočasného znovu zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach v tomto prípade bolo potrebné a bolo to primerané opetranie. Stanovisko k zavedeniu hraničných kontrol eh, v Nemeckom a Rakúskom. K tomu by som ešte dodal, že toto znovu zavedenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach nebolo do, urobené pre to, aby sa kontrolovali tie osoby pri e, prechode e, s hraniciami, ale najmä išlo o zmanažovanie sekundárnych pohybov alebo tokov. Napríklad ľudia, ktorí chceli ísť do Nemecka, aby tam žiadali o azyl, tí boli nasmerovaní cez eh, hranicu medzi Slovinskom a Rakúskom a potom Rakúsko-Nemeckú hranicu eh, v podmienkach, ktoré umožnili robiť zdravotné prehliadky, aby mohli dostať eh, potravu pri strešie a aby sa zabezpečila doprava. Povedzme to úplne jasne, poviem to v zátvorke, v úvodzovkách. Nie je to naše azylové právo, ktoré by dalo právo žiadateľovi o azyl vybrať si členský štát, v ktorom chce e, užívať ochranu. Ale členské štáty sa snažili vyriešiť e, túto situáciu organizovaným spôsobom a napríklad zabezpečili tento transport, túto dopravu. Máme ďalšie členské štáty, nedávno Švedsko a jednu z asociovaných krajín Norsko, ktoré tiež znovu zaviedli hraničné kontroly. Tiež si to povedzme úplne jasne, jasne hranicné kontroly na vnútorných hraniciach nie sú riešením problému, ktorý čelíme. Je to jeden z nástrojov, ktorý je k dispozícii na základe Schengenského hraničného kódexu pri reakcii na hrozby verejného poriadku a bezpečnostné hrozby, ale pokiaľ všetky členské štáty by znovu zaviedli kontroly na vnútorných hraniciach, ten problém by sa i tak nevyriešil, ten problém by nezmizol, tok utečencov a žiadateľov o azyl by pokračoval napriek tomu, pretože ten problém nie je spôsobený Schengenom, e, korene tohto problému e, sú niekde inde a e, tie korene problémy sú najmä v istých tretich krajinách. Takže Schengen pre nás, a náš komisár to tiež povedal jasne, Schengen nie je koreňom problému, ale Schengen a niektoré časti šengenského e, práva môžu prispieť k lepšiemu riadeniu tohto problému a toto je smer, ktorým by sme mali ísť. Bez toho, že by som zachádzal do príliš veľkých podrobností, chcem povedať, že príslušné členské štáty uplatnili, uplatnili zmenili ustanovenia Schengenského kódexu, aby znovu zaviedli hraničné kontroly s cieľom prijať, aby mohli prijať opatrné kroky. Existuje maximum dvoch mesiacov pre tento režim, počas ktorého môžu členské štáty znovu zaviesť hraničné kontroly. Ale potom Nemecko a Rakúsko e, siahli po inom ustanovení, ktoré umožňuje E, hraničné kontroly v prípade predvídateľných udalostí a komisia akceptovala, že keďže táto kríza pokračuje ďalej, e, tento prechod je akceptovateľný a možnosť zavedenia, je tu možnosť zavedenia e, hraníc na, hraničných kontrol na ďalších 6 mesiacov. Toto je situácia na vnútorných hraniciach a teraz sa pozrieme na druhý bod, na teroristické hrozby. Už E, to bolo spomenuté v rámci predchádzajúceho bodu, komisia prijala kroky v súvislosti s SIS, e, indikátory rizika a podobne. Nedávne udalosti v Paríži, Paríži, tragické udalosti v Paríži potvrdili, že je e, tiež potrebné vo svetle fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov kontrolovať osoby, v rámci slobodného pohybu osôb, to znamená občan, i občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, keď e, vstupujú do šengenského priestoru a ako i odchádzajú z neho. Preto prijala komisia v rámci e, baličku o hraniciach zacielený návrh, ako zrealizovať takéto, takúto kontrolu a myslím si, že diskusia bude prebiehať, keď tento návrh bude prezentovaný a diskutovaný vo vašom výbore. A napokon tretia časť správy je, je správa o situácii prvého roku implementácie eh, šengenského hodnotiaceho mechanizmu, ktorý je zásadný. Ako som povedal, členské štáty by mali plne a korektne implementovať existujúce aky, aby pokračoval šengenský priestor ako priestor, v ktorom sa ľudia môžu slobodne pohybovať prvá navšteva začala tento rok a aby som to skrátil celé, prvé odporúčania prijaté radou o návrhu e, komisie v prípadoch, kde e, boli nedostatky alebo boli potrebné zlepšenia e, v správe komisie. Tieto odporúčania boli prijaté radou a predložené parlamentu, pokiaľ som dobre informovaný, začiatkom decembra. To umožní i tomuto výboru, aby sa mohol podrobnejšie venovať záverom týchto návštev e, kontrol na mieste. V tomto kontexte by som e, stručne chcel spomenúť, že sa nedávno uskutočnila neohlásená návšteva do Grecka na hraniciach s Tureckom a na pobreží a táto správa sa pripravuje a bude predložená e, výboru e, výboru pre hodnotenie Schengenu na prijatie dúfam čo skoro, pretože vo svetle uh, hotspotov, problémov s nich spojenými a potrebnou registráciou migrantov po príchode, to môže mať vplyv na ďalšie rozhodnutia ktoré navrhne komisia, napríklad použitie špecifických klauzul ustanovení šengenského hraničného kondexu, ktoré umožňuje komisie a rady, aby, aby odporúčili členským štátom e, znovu zavedenie hraničných kontrol, dočasné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach, pokiaľ budú existovať v závažné nedostatky v, pri implementácii aký v oblasti vonkajších hraníc e, Schengenu. Pán predseda, toto nie je len bežná kontrola zdravotného stavu. Ako som povedal, Schengen e, nie je zdravý, ale nie je to smrteľná choroba. A Schengen nie je problém. Schengen ani nepredstavuje riešenie, pretože sú ďalšie oblasti ako oblasť azylovej politiky. Tam budú musieť byť prijaté ďalšie opatrenia. Existujúce nástroje by mali byť plne a správne implementované. A v tomto zmysle dúfam, že na budúcej, počas budúcej správy, prezentácie budúcej správy budeme pozitívnejší a myslím, že e, takýmto spôsobom sa nám podarí lepšie nájsť vhodné riešenia. Ďakujem. Pán Coelho, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať e, za, kompre, za komplexné vyhlásenie, za prezentáciu tejto správy. E, k tejto správe musím povedať, že táto nová štruktúra správy je správna, je oveľa viac zacielená, zameraná aj aktuálnejšia v porovnaní s minulosťou. Pred šiestimi mesiacmi som, mi bolo ľúto na tomto výbore, že sme e, sa hĺbšie nepozreli na situáciu. E, je šťastie, že teraz môžeme vidieť podrobnejšie čo sa deje, žiaľ situácia sa výrazne zhoršila. Pokiaľ ide o utečeneckú krízu, e, videli sme, že Európska únia nebola pripravená na to, aby čelila tejto kríze. Moja prvá pripomienka k šengenskému hodnotiacemu systému. Je to kľúčový prvok na zabezpečenie vzájomnej dôvery a podarilo sa nám to e, transformovať z e, hodnotiaceho interparis systému na skôr európsky, celoeurópsky systém, kde komisia robí má vedúcu úlohu. Otázka však je, či členské štáty sú si vedomé, že existuje a sú ochotné participovať alebo nie. Kladiem túto otázku, pretože komisia priznáva, že niektoré členské štáty neodpovedajú na čas, neposkytujú kvalitné odpovede e, pri šengenskom dotazníku, ktoré sú kľúčové k tomuto mechanizmu. Aká je le, le, legitimnosť členských štátov tvrdí, že sú problémy v šengenskej oblasti pokiaľ nesplňajú všetky požiadavky tohto šengenského hodnotiaceho systému a nedávajú informácie o tom, čo nefunguje dobre. Povedal som to už v minulosti viackrát. E, prichádza s novými keď prichádzame s novými návrhmi, prvne prvnež prídeme s nimi, sa musíme ubezpečiť, že to, čo už máme, je správne naplňané. Pokiaľ ide o prístup k výsledkom. Napriek tomu, že chápem, že niektoré informácie sú citlivé, je skutočne nevyhnutné klasifikovať celú správu ako dôvernú? O čo viac môže byť parlament zapojený, o to eh, lepšiu vedomosť môže mať o tom, aké opatrenia sú potrebné a aké nie. Práva už ukazuje prvé výsledky šengenského hodnotiaceho mechanizmu. Pokiaľ ide o plánované návštevy, som rád, že môžem povedať, že skutočne máme isté zlepšenia najmä e, pri SIS nástroje, disponibilný nástroj, o ktorom si uvedomuje komisia opäť, že nie je dostatočne využívaný a že sú problémy s jeho implementáciou. Tiež vítam voľbu e, neohlásených návštev na grecko-tureckej hranici i na vonkajších a polských vonkajších hraniciach, ako aj na našich vnútorných hraniciach, francúzsko-nemeckej hranici. Avšak závery e, sa zdajú byť veľmi zriedkavé, nedostatočné. Môže nám eh, povedať eh, komisia, aké kontroly boli urobené, či je to ekvivalentné s hraničnými kontrolami. Tiež eh, holandské orgány robia kontroly vo vlakoch z Nemecka. Má informácie komisia o týchto kontrolách? Tieto otázky sú úzko spojené so zavedením hraničných kontrol vo viacerých členských štátoch. Má to ďalší efekt rozšírenia a mám pár konkrétnych otázok i na komisiu. Zdá sa, že iba Slovinsko prezentovalo správu o výsledkoch zavedenia e, vnútorných hraníc, ako si to vyžaduje článok 29 šengenského e, hraničného kondexu. Uvedomuje si komisia, alebo vie, kedy dostaneme rovnaké správy z ďalších členských štátov? Okrem toho verí komisia alebo tomu, že e, došlo ku dostatočnej komunikácii medzi členskými štátmi pri zavádzaní hraničných kontrol. Zdá sa, že e, to viedlo k domino efektu, pretože bolo zrejme, že niektoré krajiny to urobili, aby lepšie manažovali príliv utečencov a niektoré to urobili len preto, aby zatvorili svoje dvere. Na záver, pán predseda, chcem sa vyjadriť ešte k téme e, budovania e, plotov a niektoré e, čláty to ešte e, plánujú. Podľa komisie to nie je porušenie európskeho práva, ale mohli by ste sa hlbšie venovať tejto téme, keďže má čoraz väčší význam, keďže viac a viac krajín ohlásilo svoje plány. Som si istý, že nik z nás tu nechce, aby tých posledných 6 mesiacov bolo pravidlom, pokiaľ ide o kontrole, kontroly Eh, na vnútorných hraniciach. Je jasné, že Schengen je pod tlakom, ale je dôležité, aby sme mali jasný a pravdivý obraz o skutočnosti. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme komisiu, aby bola silná pri naplňaní šengenského aky a využití všetkých e, nástrojov, ktoré má k dispozícii. Ďakujem pekne. Pani Fejon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj komisii za tieto veľmi jasné informácie. Myslím, že všetci sa zhodneme v tom, že situácia je veľmi vážna a tiež e, sa všetci zhodneme v tom, že Schengen e, je vo veľkých ťažkostiach. Všetky opatrenia, takmer čo sa týka relokácie, taktiež e, hotspoty a tak ďalej, to jednoducho nefunguje dostatočne účinne. Ja som zo Slovenska, vy ste spomenuli ploty. Môžem vás uistiť, že je to veľmi bolestivé pozorovať aj tento vývoj Spoločnosť u nás je rozdelená od samého počiatku. Sme mali pocit, že sme tlačení do budovania plotov, pretože opatrenia, ktoré boli prijaté, nefungovali efektívne. Naša malá krajina nebola schopná vysporiadať sa s týmto prílivom ľudí, migrantov. Teraz eh, v zime prichádza menej ľudí, problém nie je až tak palčivý, ale na jar očakávame e, nový príliv, najmä balkánskou e, trasou, ak opatrenia nebudú dostatočne účinné. V súčasnosti takmer dennodenne vidíme na hraniciach, e, že ľudia bojujú, strácame dôveru našich ľudí a sú tu veľké obavy o ďalší vývoj. Len čo sú totiž postavené ploty Myslíte, že bude dosť ťažké zbaviť sa ich. Kedy ich odstránime? Čo nás príjme k tomu, aby sme ich odstránili? Snažíme sa hovoriť o interných hraniciach eh, v rámci Schengenu. Ja viem, eh, aké je vaše stanovisko, spomenul to aj Paulo, o plotoch v Európe, ale podľa vás, eh, aké vážne sú obavy, že sa posúvame na úroveň mini Schengenu z právneho hľadiska. Je to možné? Ja si myslím, že by sme to rozhodne nemali akceptovať, pretože toto natoľko ohrozuje celú um, Európsku úniu, celý integračný projekt, že je to nepriateľné. Chcem sa opýtať e, ešte na pár konkrétnych vecí, ak dovolíte. Podľa mňa je jasné, že plotmi sa problém nevyrieši. Keď Maďarsko začalo budovať ploty, Podarilo sa im v podstate len presmerovať e, tento príliv na iné krajiny a presne toto sa teraz deje. Krajina e, Európa vznikla e, z migrácie, ľudia budú neustále prichádzať. Podľa mňa ploty nejako túto situáciu, tento problém neriešia ani do budúcna. V Slovensku, keď k nám prišlo prvých 100-200 tisíc ľudí, registrácia nefungovala, nefungovalo odoberanie otlačkov prstov, povedzme si to otvorenie. Ako teda budeme pristupovať k vracaniu ľudí? Ja som sa nedávno rozprávala so srbskými eh, predstaviteľmi, tí odoberajú tlačky prstov, ale nie sú prepojení na Eurodac ani žiadne žiadnej našej databáze. Teda prečo to robia? Ako teda vyriešiť tieto praktické problémy? Môžu robiť akúkoľvek registráciu, ale ostáva to len im nie sú prepojení na zvyšok krajín. Možno by ste sa mohli pokúsiť vyjadriť k týmto otázkam ďalej humanitárne e, víza. Viem, že Juan sa k tomu celkom by ste vyjadri. My tu máme víziu vízového kódexu. Snažíme sa harmonizovať legislatívu, zaviesť aj humanitárne víza. Možno by sa tým podarilo zachrániť životy tisícov ľudí, namiesto toho, aby e, museli zaoberať e, riskantnou cestou cez Stredozemné more. Mali by sa uchádzať o humanitárne vízum. Prečo komisia nie je ochotná podporiť to? Ja v skutočnosti odpoveď poznám, ale chcem sa na to opýtať, pretože podľa nás eh, by sa aj takýmto spôsobom vytvorili ďalšie formy legálnych vstupov. A ďalej, aké dopady bude mať rozhodnutie súdu v prípade Slovenska a Maďarska eh, v prípade mechanizmu kvót, teda povinného prerozdeľovania. Vidíme, že väčšina členských štátov eh, nekoná, nereaguje, neprejavuje solidaritu v praxi a preto sa Schengen rozpadáva. Máme um, Európsky kodex relokácie, aké rozhodnutie, uh, aké dopady bude mať toto rozhodnutie súdu, ak sa v tejto veci teda rozhodne. E, ďakujem pekne, pani Koraca Bild. Ďakujem. Ja som nás veľmi znepokojená situáciu v Schengenu, preto chcem oceniť, eh, tak ako už povedal kolega Koejo, že komisia sa začala venovať e, tomuto pozornému hodnoteniu a to tiež spoločne s nami. Implementácie šengenského kódexu a e, dočasné pozastavenie voľného pohybu neznamená zatvorenie hraníc, ale to, že to členské štáty môžu zneužiť, to je spojené s veľkým nebezpečenstvom. Nejde tu o, o nejde tu o efektívny spôsob boja proti terorizmu ani manažovania prílivu utečencov. Myslím si, že Schengen je jeden z našich najväčších výdobytkov v Európe a mali by sme sa spoločnými silami bez ohľadu na politickú príslušnosť snažiť eh, zachovať tento výdobytok. Ale bude to fungovať len za predpokladu, že budeme dodržiavať a posilňovať šengenský kódex a preto chcem oceniť návrh komisie posilniť tento šengenský kódex a zaviesť kontroly pri vstupe aj pri výstupe aj pre európskych občanov a aby som sa vrátila k tomu, čo ste povedali vy veľmi správne, pán predseda, implementácia, tu môžem povedať e, svojej kolegyne z extrémnej pravice, nie. To nie je chyba Európy. Um, neznamená to, že Európa nefunguje. Znamená to, že nefunguje protekcionizmus, um, jednostranný národný pohľad na veci my sa tu snažíme príjmať opatrenia, ale vlády v členských štátoch predovšetkým zlyhávajú neplne tieto pravidlá v praxi, ak existujú spoločné pravidlá, dohody, ak rada o niečom rozhodne a potom polovica členských štátov to jednoducho v praxi neplní. Kde je tu prosím chyba Európy? Prečo je Schengen v takejto situácii? My teraz platíme za to, že členské štáty nie sú schopné plniť svoje povinnosti, kontrolovať vonkajšie hranice. Je to ako euro. Nemôže fungovať eurozóna, a členské štáty neuplatňujú reformy. Videli sme, ako to skončilo. Nemôžeme mm, predsa akceptovať ako samozrejmosť, že bude fungovať eh, nádherná sloboda pohybu, ale jednoducho kontroly nebudú fungovať na vonkajších hraniciach. Nechápeme, prečo by sme mali prijímať e, všetkých prišlovcov bez akéhokoľvek prehľadu o tom, kto to je, koľko ich je a tak ďalej. My, keď chceme napríklad vycestovať e, do krajín mimo Schengenu, tiež e, sa musíme legitimizovať. V každom prípade by sa mali odoberať tlačky prstov na vonkajších hraniciach, mali by sa a tiež kontrolovať biometrické údaje z cestovných pasov. Nemali by sa eh, pasy len eh, pohľadom overovať. Eh, ehm, čo sa týka situácie vo Švédsku, na margo toho, čo povedala pani Spinelli, nebol to ústavný súd, ktorý by sa vyjadril, nebol to súdny orgán. V našom švédskom systéme je také pravidlo, že v akejkoľvek legislatíve, ktorá sa navrhuje, existuje právny orgán, to nie je súdny orgán, je to akási vládna agentúra, tak povediac, ktorá mm, má na starosti preskúmanie legislatívy, legislatívneho návrhu a tento orgán sa vyjadril, že toto rozhodnutie vlády, tento zúfalý balík hraničných kontrol bol údajne prehnaným opatrením. Ja chcem, nechcem nejak obhajovať rozhodnutie vlády. Myslím si, že na tomto mieste by sa mali povedať dve veci. Švédsko bolo najštedrejšou krajinou v posledných 3-4 rokoch v Európe. Tento rok viac ako 160 tisíc žiadateľov o azyl príde do Švédska, pričom viac ako 32 tisíc z nich mm, sú maloletí bez sprievodu. V novembri prišlo viac ako 10 tisíc ľudí každý týždeň. Čo to znamená? Znamená to, že Švédsko teraz e, je prvou e, krajinou e, v poradí, respektíve je prvou krajinou príchodu, pretože v iných krajinách sa ľudia neregistrujú až u nás a tiež sme krajinou cieľovou, to znamená, že sú s tým spojené dlhodobé výzvy spojené s integráciou. Mm, podľa mňa je chyba, že naša vláda nebola ochotná uznať, že na nás boli vyvíjane tlaky, um, nepriberené tlaky a to dlhodobo a tiež komisia a parlament ignorovali, že Švédsko potrebuje pomoc a preto sme teraz v tejto situácii. Vláda, a to zvorazujem, zeleno-červená vláda, navrhuje niečo, čo pôvodne navrhovala aj extrémna pravica. A myslím, že to je veľmi zlé. Chcem teda požiadať komisiu, aby pozorne preskúmala rozhodnutie z minulého týždňa švedskej vlády o opätovnom zavedení hraničných kontrol a kontrole totožnosti na moste z Dánska pre e, všetky formy verejnej dopravy, teda vlaky, autobusy. Toto rozhodnutie bolo prijaté na 3 roky, je to teraz v súčasťou legislatívy. Chcem sa obrátiť na komisiu, aby preskúmala, či to nie je v rozpore s pravidlami Schengenu. Komisia sa práve vyjadrila, že maximum je 2 až 6 mesiacov. Ja, ak sa nemýlim, existuje mimoriadna možnosť rozšíriť to až na 2 roky. Ale musíme si to naozaj ujasniť a tiež musíme uplatniť kritéria poslednej inštancie a verejného poriadku. Tie sa musia dodržovať. Pani Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Komisia, keď poskytoval svoju prezentáciu, ja som si pozrela e-maily, nám prichádzajú listy neustále o tom, že členské štáty zavádzajú hraničné kontroly. Ja som spočítala 8 členských štátov zatiaľ Malta, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Rakúsko, Francúzsko a Maďarsko. A potom kolega Korejo hovoril o aj e, možnosti Holandska že bude uplatňovať kontroly na hranici s Nemeckom. Áno, zvažuje sa to. Ba čo viac, ja som videla prípady, keď hraničné kontroly, respektíve hraničné orgány sa vyjadrili, že vycestujú dokonca do Belgicka, e, zaparkujú na parkovisku pri ceste a, a potom budú informovať e, vysielačkami svojich kolegov na e, holandskej strane, že prichádza auto s posádkou, ktorá nevyzerá európsky, majú takú a takú špeciatku, zastavte ich. A vyjadrili sa, že to budú robiť e, podľa, teda intuitívne. Teda takéto náhodné, intuitívne kontroly, to podľa mňa ani zďaleka nie je v poriadku. Holandské orgány sa vyjadrili, že je to v medziach zákona. Ja s tým e, nesúhlasím, dovolím si to spochybniť. Myslím si, že problém nie je v tom, či všetkých týchto 8 krajín, aj vrátane mojej krajiny, pôsobia v rámci v mediach zákona, ale problém je v tom, že tu strácame nadšenie pre Schengen pred niekoľkými týždňami boli v novinách členské štáty, ktorý, ktoré na Rade pre vnútro a spravodlivosť e, tvrdili, že Grécko by sa malo vylúčiť zo Schengenu. Nič e, sa napokon neurobilo v tomto smere, ale noviny toho boli vtedy plné. A týmto sa už začali vtedy tieto škodlivé rozhodnutia. Parlament podporuje Schengen aj komisia, ale v skutočnosti celá vec zlyháva na úrovni rady členských štátov. E, Im zdá sa nevadí, že sa škodí celému Schengenu a že takýmito mediálnymi kampaniami sa celá situácia ešte viac zamotáva. Musíme si teda zrejmiť, ako tento vývoj zastaviť, e, ako zastaviť toto rozosilanie rôznych listov. Ja nechápem, prečo Malta chce zaviesť e, šengenské hraničné kontroly. Ja to naozaj nechápem. Malta je obklopená vodou. Aké interné hranice teda sa majú kontrolovať? Ja to naozaj nechápem. Mr. López Aguilar, please. Pán López Aguilar. Ďakujem. Vážený pán Koister. E, vy ste sa vyjadrili, že e, sa celá diskusia bude orientovať dosť politicky a naozaj sa to deje. Chceme vás teda požiadať, aby ste odovzdali až priamo na vrchol tieto naše politické vyjadrenia. My tu totiž zastupujeme európskych občanov, ktorí sú veľmi znepokojení e, týmto zlým stavom šengenského aký. E, to je pritom najoceňovanejšia výhoda celého európskeho projektu doposiaľ podľa všetkých prieskumov takmer nič iné neoceňujú európsky občania viac ako šengenské aky. Aby ste to povedali sám, Schengen je chorý. Je to teda riziko, že úplne zomrie? Je to riziko, že ho stratíme? Bez toho, aby sa komisia opýtala otvorenie členských štátov, aké majú plány a akékoľvek pozastavenia fungovania eh, Schengenu musia byť dočasného charakteru podľa aktuálnych mimoriadných okolností, ktoré môžu odôvodniť eh, takéto opätovné zavedenie vnútrošengenských hraničných kontrol. Sme teda ochotní ľuďom otvorene povedať, že urobíme všetko preto, aby sme zachránili Schengen, pretože mnohí, ktorí cestujú v rámci šengenských hraníc, majú pocit, že Schengen sa stráca, že opäť sa zavádzajú pasové kontroly na hraniciach, kontroly totožnosti, na všetkých letiskách dokonca aj vo vlakoch. Teda naozaj sa chceme snažiť o to, aby boli uplatené všetky kroky, aby boli uplatené všetky kontroly, aby komisia naozaj plnila svoju úlohu ochrankyne zmluv, aby neváhala začať aj konanie vo veci porušenia aby naozaj to dočasné opätovné zavedenie hraníc e, bolo iba dočasného charakteru. Sme e, teda pripravení dať jasne ľuďom najavo, že to je naozaj len dočasné riešenie, že nie sme ochotní vzdať sa Schengenu. Alebo pripustíme, aby sa z toho stal trvalý stav. Naši e, občania musia mať istotu, že tieto dočasné opatrenia budú zrušené. Ak sa nám podarí odstrániť tie rizika bezpečnosti aby sa z týchto dočasných kontrol nestali trvalé kontroly. Ja by som rád, keby ste tieto naše vedenie odovzdali priamo až na vrchol komisie. Ďakujeme pekne, Gérard Depré. Ďakujem. E, pán de Koester je naozaj vynikajúci euroúradník a zrejme najzaujímavejšie vystúpenie e, bolo i hneď v úvode z jeho úst. E, tam ste sa vyjadrili, že tu ide o politické um, vnímanie. E, Schengen totiž je problémom z politického hľadiska, nie z mestského hľadiska. Myslím, že si môžem dovoliť byť e, optimistom. Ja som odhodlaným zástancom Schengenu. Myslím, že ak sa um, strati Schengen, tak potom bude nasledovať euro a tým aj celá Európska únia. Schengen za sebou nesie dva základné prvky e, kontrolu externých hraníc a slobodu pohybu len si predstavte, že ste občania a, a povedia vám, že máme externé hranice a kontrolujeme ich. A, a keď e, sa zrazu spometáme a zistíme, že je tu e, milión a pol nelegálnych prišelcov e, a zároveň sa im tvrdí, že hranice sa kontrolujú. To sa predsa nedá zlúčiť, tieto dve tvrdenia. Snažili sme sa zachovať voľný pohyb hraniciach Schengenu a zdá sa, že vidíme, že Francúzsko, e, Maďarsko, Slovinsko, Švédsko, Norsko, ostatné krajiny opätovne zavádzajú kontroly v svojich hraniciach a títo občania ďalej vidia obrazy, zábery z hraníc, z e, ostatnými drôtmi. Len si predstavte, aké obrazy to vyvoláva v ich e, hlavách. Situácia je naozaj teda veľmi, veľmi vážna. A problém rozhodne nie je iba byrokratický, je rozhodne politický. Vezmeme si dva prípady. E, prípad e, kontroly vonkajších hraníc. E, tvrdí sa tu, že to nefunguje. Máme zatiaľ dve miesta kontroly. Budeme mať 8 či 9. Uvidíme, aké budú ich konkrétne kroky a či to bude fungovať. Je tu ďalšia alternatíva. Pani Fajon už spomenula tento prípad Kanada Ehm, práve prijala 25 tisíc politických utečencov a konkrétne to urobili e, leteckým spojením. Prišli ich vyzvihnúť a letecky ich dopravili na svoje územie. My musíme niečo urobiť podobného charakteru. Kým nebudeme mať totiž legálne formy vstupu pre týchto utečencov, budú neustále sa uberáte týmito nelegálnymi e, e, spôsobmi a občan bude naďalej mať dojem, že hranice, vonkajšie hranice nie sú absolútne kontrolované a situácia bude naďalej vážna. Legálne formy vstupu do šengenského priestoru pre utečencov sú naozaj e, prvou prioritou, či už to pôjde prostredníctvom humanitárnych víz alebo nejakou inou formou. Mm, to je jedno, pán Dekoister sa vyjadril, že humanitárne víza by nemali byť obsiahnuté v forme vízového kódexu. Ak nie, teda tak kde sa to má objaviť? Ak máte nejaké konkrétne návrhy, tak ich predložte. V súčasnosti však iné nástroje nemáme k dispozícii. Ja teda navrhujem, aby sme seriózne bojovali za to, aby vznikli tieto legálne formy vstupu pre utečencov. Inak totiž bude pokračovať tento chaos celé roky a úplne to destabilizuje našu spoločnosť z politického hľadiska. Ďalej druhá vec. Musíme Ehm, sa k tomu postaviť koherentne z politického hľadiska, čo sa týka napríklad bezpečnosti. Hovorí sa, že sa opätovne zavedú hraničné kontroly. Francúzsko už e, zaviedlo hraničné kontroly e, len čo pardon, v ten istý deň, ako e, prekročili hranice teroristi z Belgicka do Francúzska. Nezachytili ich, e, pretože tie kontroly neboli dostatočné. Musíme mať systematické kontroly ehm, ľudí, ktorí um, sú štátnymi príslušníkmi EÚ, ktorí opúšťajú územie EÚ na vonkajších hraniciach. Ako chcete tieto informácie získavať, musíte vstúpiť do databáz. Došlo k nedorozumeniu. Rečník e, omylom e, povedal, že chce identifikovať rizikových socialistov a myslel, myslel pritom teroristov. Ja sa ospravedlňujem, hovorí rečník, nechcel som nejako zameniť tieto dva pojmy. Teda vrátim sa k tomu, čo som chcel povedať. Musíme teda byť schopní e, určiť, či ide o skutočných teroristov a na to budú potrebné ehm, prepojené informácie. S databázami máme systém CIS, všetky členské štáty nevkladajú potrebné informácie do systému CIS. Ak teda v databázach CIS eh, nemáme prehľad o tom, kto je eh, zahraničným bojovníkom, eh, tak je v podstate úplne zbytočné ich kontrolovať úplne vážne. Budete obťažovať bežných ľudí kontrolami, ale nemáte možnosť overiť si informácie v databázach, či ide o nebezpečných jedincov, tak tieto kontroly sú úplne zbytočné. A takisto e, vznikla jednotka boja proti terorizmu na úrovni Europolu, a konkrétne sa zameriava na zahraničných bojovníkov, ale nie je naplánované, aby colníci mali prístup k informačnému systému Europolu. A na čo to teda bude, prosím? Bude to zbytočné. Musíme teda hovoriť e, aj veci kriticky. Isté, že komisia má dobré zámery, ale podľa mňa sa tým neposkytujú žiadne reálne riešenia na aktuálne problémy. Problém totiž nie je administratívny, je politický a technický. Ďakujem. Ospravedlňujem sa ešte raz so skupine socialistov za um, to pošpiknutie jazyka. This is the reason I keep getting stopped then. I was wondering what it was. Áno, ospravedlnenie bolo prijaté. Neviem, čo sa stalo, že došlo k takémuto nedorozumeniu. Kristín, ďakujem. Ja súhlasím s mnohým z toho, čo tu bolo povedané, či už pôjde o rozhodnutie politické alebo nie. Schengen je súčasťou, kľúčovou súčasťou Európskej únie. Hovoríme o voľnom pohybe tovarov, služieb, osôb a musíme pripomenúť členským štátom, že Európa sa nesmie stať tým, či bola v minulosti, že iba tovary budú môcť e, sa voľne pohybovať e, a ľudia nie. Chcem sa vrátiť k dvom veciam, zatiaľ to tu nebolo spomenuté, to ma dosť šokuje, ale myslím, že máme to všetci v hlavách. E, hovorí sa tu o Maďarsku a o múre. V Maďarsku sa však teraz budú umiestňovať utečenci do väzenia, pretože nebudú ochotní vrátiť sa do Srbska a tým pádom sa ocitú vo väzení. Dochádza tu k porušeniu ženevského dohovoru, ba dokonca viac e, sa tu porušuje základné európske právo aj medzinárodné právo. Je mi veľmi ľúto, že došlo k hlasovaniu minulý týždeň v Štrasburgu, pričom my sme navrhli pozmeňovací návrh, aby článok 7 bol konečne uplatnený z oči voči Maďarsku a pánovi Orbánovi. To, čo sa totiž deje, toto zadržiavanie utečencov je naozaj škandalózne. My viackrát v Európskom parlamente sme už hovorili Európskej komisii, že je polutovanie hodné, že členské štáty nie sú ochotné ujať sa svojej zodpovednosti a povinnosti. Je na čase, aby sa prijali naozaj rázne kroky. A síce, ak je krajina v EÚ, musí dodržiavať eh, pravidlá eh, zmluvy. Ak sa tieto pravidlá nedodržiavajú, tak je potrebné prijať veľmi rázne kroky. Budeme musieť eh, teda zájsť úplne až e, e, na hranice týchto možností musíme postupovať konsekventne vzhľadom na dianie v Maďarsku. Nebudem hovoriť o Dánsku, aj keď o Dánsku by som tiež mohla hovoriť v tejto súvislosti e, keď sa hovorí o zhabávaní majetku utečencov, ktorí prichádzajú na pokrytie nákladov. Ďakujeme pekne, pán Weidenholzer. No. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi vďačný komisii a jasne vyplynuli z toho tie rozdiely a pomenoval prítomný úradník, keď hovoril, že v Schengene e, nie sú takéto problémy. Ak, ak ten problém je, tak sa volá Dublin a je naozaj čas uvažovať nad tým, ako je možné zorganizovať iné možnosti vstupu do únie. Hovorili sme už celé roky o humanitárnych vízach a nikdy to nesiahlo na nejaké intelektuálne diskusie, nikdy sme neprekročili tento tieň intelektuálnych diskusí. To, čo povedal Antonio Gutierrez, vysoký komisár pre utečencov, musíme e, konečne e, tú zodpovednosť na úroveň národných štátov, e, musíme zlepšiť situáciu v tých táboroch, to sa nedieje a potom nie divu, že sa ocitáme v takejto situácii. Ja pochádzam z krajiny, ktorá je krajinou prechodu a ktorá bola týmto vývojom veľmi silne poznamenaná, e, bola veľmi neočakávane prekvapená, pretože niektoré vlády susedných krajín zrazu menili svoju politiku a tým pádom sme sa ocitli o samote a čelili sme stovky tisíckam ľudí, utečencov. Ja už od samého počiatku tohto problému som sledoval, ako bolo možné spolu s nemeckými susedmi tieto problémy čiastočne riešiť e, v rámci hraničného, hraničnej časti e, môjho volebného okrsku dochádzalo k mnohým prechodom stovky, stovky ľudí. Keď sa to deje viacnásobne, tak si mi predstaviť, aký to má rozmer. E, bolo to pomerne hladké vestrenia a my sme zvládli značné masy. Dnes v súčasnosti je viac ako 80 tisíc žiadateľov azyl v Rakúsku, ktorým budeme ponúkať novú domovinu a ja som presvedčený, že krajina dokáže vyriešiť takýto objem. E, to je samozrejme e, podiel, ktorý je 10 násobne menší, ako má Nemecko, ktorý bude musieť e, zvládnuť asi 800 tisíc, zatiaľ to vyzerá utečencov, ale ja dúfam, že bude solidarita európska, že nebudeme potom presúvať problémy z jednej krajiny do druhej. To je veľké ponaučenie z vývoja z tohto leta. A mnohí ľudia poznamenali aj tí, ktorí boli pôvodne za tie hraničné kontroly, tí poznamenali skutočnosť, aké negatívne dôsledky môže mať zavedenie takýchto kontrol. E, s tými vládami, s ktorými som hovoril od ustanovenia týchto hraníc, e, tak e, tam došlo k prípadom náhlých zápch, povedzme, s hospodárskymi dôsledkami, ekonomickými, tie, ktoré predtým prosperovali, alebo kde bola nejaká spolupráca na úrovni regionov, zrazu to bolo, zrazu sa to zastavilo. Takisto, povedzme, cezhraničná spolupráca v prípade niektorých nemocníc alebo zdravotníckých zariadení zrazu nebolo možné tak hladko tieto veci realizovať, pretože samozrejme to ohrozilo zavedenie a zhoršilo zavedenie tých hraníc. A my sme naozaj zažili, ako dôležité je to, ako dôležité je, aby hranice neexistovali, a zistili sme, že Schengen predstavuje veľmi dôležitý civilizačný výdobytok v Európe, ktorý by sme, ktorý by sme sa nemali vzdať. Posledná otázka na predstaviteľa komisie, možno, že som prepočul v jeho vystúpení, ale každopádne druhýkrát vás tu máme, boli ste na plenárke v Štrasburgu a boli tam už, zažili sme sami dlhé kontroly na hraničných priechodoch. Aký bol dôvod takýchto predložených kontrol. Ďakujem pekne. E, Doplňam Barbaru Spinelli na zoznam rečníkov a tým pádom uzatváram, ak e, môžem. A teraz vystupí Ska Keller. E, ďakujem. Pár otázok na komisiu, niekoľko pripomienok aj samozrejme. Rumunsko a Bulharsko neboli spomenuté a to je záležitosť, o ktorej hovoríme už roky. Ešte nebolo vyriešené um, for the Commission is a couple of direct questions to you. Čakáme na predstaviteľa komisie, že bude venovať pozornosť otázkam pani Keller, lebo sú tam otázky priamo na vašu osobu. Ešte raz opakujem, vraj pani Keller, Rumunsko, Bulharsko, myslím, že ste sa o nich nezmienili jedne, že mi to ušlo a to je vec, o ktorej diskutujeme už roky. Tento parlament, už aj ten predchádzajúci, volal potom, aby Bulharsko a Rumunsko boli pripustené do Schengenu. A pokiaľ vieme, a pokiaľ aj ja viem, tak neboli predložené nejaké objektívne prekážky alebo problémy k eh, pripusteniu Rumunska a Bulharska do Schengenu. Ešte sa to neudialo, mohli by ste to rozviesť, ako prebiehajú povedzme tie diskusie a kedy predpokladáme bude ten dátum vstupu Rumunska a Bulharska do Schengenu. Pokiaľ ide o Švédsko, chcela by som vedieť presnejšie, čo sa deje na hraniciach, aké typy hraničných kontrol prebiehajú, či ide o kontrolu pasov, alebo čo presne tam prebieha. A potom možno aj otázka k tým plotom. Tania spomenula a niektorí ostatní. Je nejaký časový plán, povedzme v podobe nejakej cestovnej mapy, kedy môžeme očakávať zrušenie týchto plotov a pokiaľ ide o Schengen, e, spomenuli ste viaceré úlohy, respektíve ciele, pokiaľ ide o tú eventualitu zavretia šengenských hraníc. Jedna z vecí, z ktorou ste nespomenuli, je e, zavretie tých šengenských hraníc ako politická hrozba pre členské štáty. Judith to už spomenula. Ja sa nedo, nemyslím si, že je to nejak užitočná vec, rozumná, a že by to bol jeden z dôvodov uzavretia šengenského priestoru, ktorý by sme zakomponovali do poslednej reformy Schengenu, a jedne, že by mi niečo ušlo, ale ak to má byť nejaký politický politická cesta dopredu, ak by členské štáty želali takýmto spôsobom operovať so Schengenom, to nešťastným, ak by to malo byť vnímané ako hrozba voči členským štátom, ktorí nechcú zavrieť svoje hranice, možno by som nemala používať plurál, možné číslo, zatiaľ čo máme aj niektoré iné krajiny, ktoré nedokážu naplňať svoju povinnosť, hlavne pokiaľ ide o presídlenie, ale vo všeobecnosti aj s príjmom utečencov, kde takáto vec nebola vôbec eh, spomenutá. Možno by ste nám eh, vedeli poskytnúť nejaké Eh, informácie ohľadom toho, ako prebiehali diskusie. Možno komisia nevie presne, ako to bolo na úrovni radi, ale keby ste nám dali niektoré podrobnejšie informácie, tak by som ich privítala. Ďakujem. Eh, ďakujem, Ana Gomez. Súhlasím eh, s kolegyňami a kolegami, ktorí povedali, že hlavná časť odpovednosti je na členských štátoch, ale aj komisia má zodpovednosť. A ako povedali ostatní kolegovia, otázka e, nebude, nestojí na tom, či potrebujeme nejaký prístup e, úradnícky. My potrebujeme prístup komisie, ktorá je strážkyňou, strážkyňou zmluv, ktorá stráži teda Európsku úniu. Ak komisia nepríjme ten politický postoj, e, v ktorom vyzve všetky členské štáty, ktoré evidentne porušujú svoje záväzky, pokiaľ ide o implementáciu šengenského priestoru a nielen to, pretože ak je toto všetko e, z dôvodu zámienky boja proti terorizmu, tak, je, tak sú mnohé iné záväzky, ku ktorým sa členské štáty neprihlasujú tak, ako by mali. A potrebujem, aby to komisia jasne povedala, pomenovala. A aby tú vinu jasne smerovala na tie členské štáty, ktoré ju majú to je našou prácou samozrejme, ale je veľmi ťažké tú prácu robiť, keď e, nevidíme, že by to robila komisia a opačne. E, ja som bola zhrozená minulý týždeň, keď pán Timmermans, ktorý tiež pochádza z mojej politickej rodiny, predstúpil a vysvetloval dôvody v novej, novej e, hraničnej stráže a robil úplný opak toho, čo sme boli svetkami. On vlastne zmiešaval terorizmus a utečencov. Samozrejme, ja nie som naivná. Ja neignorujem skutočnosť, že takáto lavína utečencov poskytuje obrovské možnosti pre teroristov, ale sú mnohé iné príležitosti, ktoré existujú a ktoré jednoducho nie sú riešené členskými štátmi a komisiou. a naozaj e, to je na hranici tých antieurópskeho e, extrémizmu, keď takýmto spôsobom to chceme riešiť, pretože nikdy to nebude plne funkčné, nikdy nebude úplná kontrola nad každým centimetrom našej vonkajšej hranice, nikdy nebudete mať dostatok personálu na to, aby ste to zabezpečili a ak to zabezpečíte, tak stále to bude prebiehať na takej intuitívnej úrovni všetkými tými zvrátenými motívmi, ktoré to môže prinášať Čiže je to vážna otázka a potrebujem, aby komisia bola tou prvou, ktorá poukáže na to, že jediný spôsob, ako to riešiť, e, inteligentným spôsobom pri zachovaní Schengenu, pretože Schengen je v skutku skvelým nástrojom, nie je problémom. A že naozaj to treba robiť investovaním do týchto bezpečných a legálnych ciest, keď je možné ísť aj cestou humanitárnych víz, e, cestou leteckou a s vhodnými vízami, pretože ľudia tak či tak budú prichádzať. Ja som z Portugalska. V čase, kedy sme ešte mali e, kontroly na hraniciach, viac ako milión našich občanov prešli všetky tieto hranice a cestovali za pracou do iných európskych krajín. Oni budú ďalej cestovať a nebudú sa snažiť ani zachraňovať svoje životy. Bude to len kvôli zlepšeniu ich situácie ak naozaj motiváciou je zachraňovať životy, tak ako je to v prípade väčšiny utečencov a tých migrantov, ktorým teraz čelíme, oni buďte si istí prídu, tak či onak, prečo teda nezabezpečíme takéto právne a bezpečné cesty a spôsoby, ktoré nám umožňa registrovať a spracovávať e, týchto ľudí. Ja si predstavujem, že komisia bude v tej frontovej línii a že bude s nami za toto argumentovať, s nami, s parlamentom, ale Nevidím to, nevidím ani e, to, to že by to komisia e, robila, aj pokiaľ ide o tie mnohé rozpory, ktoré vidíme na úrovni členských štátov pretože oni sa líškajú, lebo extrém, respektíve sa, podlizujú takémuto extrémnemu právému krídlu, to s protieurópskou agendou. Oni neriešia napríklad cesty, ktoré má organizovaný zločin na vstup do EÚ aj použitím utečencov alebo v rámci utečeneckých vln. Samozrejme, to je jediný spôsob, ako e, odňať tie zisky sieťam obchodníkov, pašer ako s ľuďmi. A na druhej strane vidíme, ako komisia úplne zanedbáva tzv. program zlatých víz. Keby som ja bola teroristom teroristické organizácie, bolo by to tak jednoduché kúpiť si občianstvo v Európskej únii. To je naozaj nehorázne, že komisia stále tieto veci prehliada. Ale je tu samozrejme prepojenie. Ja, to, pokiaľ ide o tých bohatých, tak tým pre nich je to jednoduchšie a pre tých chudobných je to ťažké. A na záver budem citovať od pána Gutierreza, ktorý končí svoje 10 pôsobenie v rámci UNHCR a ktorý prstom poukazuje na EÚ, ktorý hovorí, že EÚ robí príliš málo a príliš neskoro a čo je horšie, zrejme e, tu dáva muníciu tým, ktorí chcú zničiť Európsku úniu, alebo ktorí chcú vybudovať ploty, alebo chcú dávať ľudí do väzby, ktorí dokonca tejto chvíli konfiškujú ich šperky eh, a najhorším spôsobom eh, narúšajú spoločný projekt únie. Hm. Ďakujem pekne Eh, za slovo a myslím, že otázka je, kde je červená čiara pre komisiu pri eh, obhajobe veci, ktoré sú zásadné z hľadiska budúcnosti Európskej únie. My hovoríme, že podporujeme komisiu, aby komisia naznačila členským štátom a povedala, ktoré veci nemôžu porušovať a zaujíma nás vedieť <clears throat> nad rámec, samozrejme mimo diplomatickej práce komisie, Uvedomujeme si, že komisia pracuje vo veľmi ťažkom prostredí, pretože členské štáty často zastupujú egoistické záujmy, ale existujú isté červené čiary, pretože dochádza k rozpadu Schengenu, roz, dochádza k rozpadu Európskej únie, preto sú isté veci, ktoré sú absolútne potrebné. Pokiaľ to všetko nebude fungovať, ten systém sa rozpada, pretože nerobíme to, čo je potrebné pre bezpečnosť Európanov a to, čo je z humanitárneho hľadiska dôležité, z hľadiska našho záväzku. Musíme to čeliť a komisia musí požadovať, musí jasne naznačiť, stanoviť červené línie, ktoré nemožno prekročiť. A my ju v tom podporíme. Ale vy si musíte robiť svoju prácu. Thank you. Um, um, Thomas... Ďakujem. Tomáš Dechovský. Tomáš. Um, ja sa omluvám ani... Ospravedlňujem sa ani Gomez ja si ale neodpustím jednu poznámku. Je skvelé, keď niekto z Portugalska kritizuje kupovanie si víz e, bohatými ľuďmi. To som e, nemohol úplne opomenúť, pretože skutočne Portugalsko nám ukázalo tú zlatú krásnu cestu. Poďme teraz e, vecne, toto bol len taký vianočný vtip prístup do databáz. No, súhlasím s kolegom Depre, už včera som o tom hovoril. V databázach Europolu máme 1700 takých zahraničných bojovníkov. Vážení kolegovia, len v Belgicku je 5000, 5000 ľudí, ktorých evidujeme, že išli, respektíve sa nachádzajú niekde na území islamského štátu. Veľká Británia má podobné číslo, Francúzsko možno o 500 menej ale nikto z nás nevie presne. A ruku na srdce, čo sme s tým za ten rok, čo o tom vieme, čo sme s tým urobili. E, môžeme mať skvelý šengenský priestor, môžeme mať krásne, nádherné, neprepustné hranice, ale keď e, nedelíme informácie, keď e, v rodine si neveríme navzájom, tak je to úplne na prd. A to si myslím, chceli ste politický statement a to máte politický statement ja chcem vidieť to, že keď budeme budúci rok hovoriť o šengenskom priestore, a túto poznámku som si už dal do kalendára na rok 2016, že mi poviete, že máme takúto databázu a že je v nej 20 tisíc mien. A to je odpoveď na ďalšie otázky, ktoré som tu chcel spomenúť. Je skvelé, že na francúzsko-luxemburských hraniciach máte policajtov, ktorí kontrolujú vaše doklady, ale kontrolujú to takým štýlom, že sa pozrú, otočia doklady, dajú mi to naspäť, poďakujú a povedia šťastnú cestu. To je len také deklaratívne, nič to nezmení. Taký terorista, keď bude takýmto spôsobom kontrolovaný, tak ani, ani neskontrolujú, či je ten doklad pravý alebo nie. To z môjho pohľadu nemá vôbec zmysel. Pre mňa je Schengen alfa omega. Keď padne Schengen, padne Európska únia nič iné neexistuje. Sloboda pohybu. Ja som z Českej republiky a pamätám si ako dieťa, keď sme sa chodili pozerať na ten plot do Rakúska, do západného Nemecka. Komunisti nám tvrdili, že my stojíme pred plotom, ale my sme všetci vedeli, že sme za tým plotom. Za tým plotom žila vyspelá Európa. My sme bohužiaľ žili pred plotom. Teraz som sa vrátil z Kuby a všetkým vám doporučujem, choďte na Kubu, ale nechoďte do tých hotelov, choďte medzi normálnych, bežných ľudí, bývajte v tých kazách partikulár a pozrite sa, ako sa žije za plotom. Kritika Maďarska. Vážení kolegovia, to je stále také, že vyberieme si niekoho a toho budeme kritizovať. Ja som navštívil Kale a môžem vám povedať, že by som mohol hodiny kritizovať e, ploty e, Francúzska, ale neurobím to. Skôr si myslím, že skôr ako kritizovať v dnešnej situácii. Mali by sme sa navzájom podporovať a ukazovať prípady dobrej praxe. Posledné dva body, kód, pretože viem, že sa ponáhľame. Stručne humanitárne víza, súhlasím. To, čo povedala Ska Keller, súhlasím. Od A po Z sa to podpisujem. Ale koľko humanitárnych víz udelíme? Koľko sú štáty ochotné koľko takýchto víz sú štáty ochotné vydať, komu a za akých podmienok? To je diskusia, ktorá sa neposunula ani kúsok za ten rok. Stále to hovoríme a ja si pamätám na jednu z tvojich prvých e, rečí, kde si ty osobne toto navrhovala a hovorila si o tom. Boli sme v inej zasadačke, ale za ten rok sú to len prázdne frázy. Moja otázka teda, dobre, áno, súhlasím, ale poďme robiť konkrétne veci, pretože ináč e, to zostanú zase len prázdne vyjadrenia na ďalší rok. A posledný bod asi vynechám, pretože mám už 4 minúty, takže len vám poprajem e, príjemné ráno. Thank you. And last speaker... Ďakujem. A Barbara Spinelli, ktorá vystúpi ako posledná. Barbara. Ďakujem, pán predseda. Chcel som povedať, e, že ja mám vážne obavy, pokiaľ ide o to rozšírenie takýchto postojov, zatvárania hraníc, 8 e, krajín, ktoré takto pozastavujú Schengen a takisto ma trápi aj tá jednoduchosť a ľahkosť, e, ktorou rada a komisia hrozia tej či onej krajine e, nejakým vylúčením zo Schengenu, ak tie hotspoty nebudú vybavené tak, ako by sa patrilo. Je to ale ešte jedna ďalšia vec, ktorá ma trápi. E, Nemalo by sme sa sústrediť len na uzatvorenie hraníc, ale aj na ten výber, e, ktorý je realizovaný niektorými vládami, respektíve úniou, alebo tí, ktorí sa pripravujú vstúpiť do únie, ten, tá selekcia alebo filter podľa národnosti a aj podľa e, náboženskej príslušnosti utečencov, ktorí prichádzajú, to sa mi zdá byť vec mimoriadne znepokojujúca, e, pokiaľ ide o to, čo sa deje na tej balkánskej trase. Z tohto pohľadu súhlasím s Annou Gomez. Tá zodpovednosť je e, samozrejme na štátoch, ale komisia ako strážkynia zmluv, a teda aj charty základných práv, má tým pádom osobitnú zodpovednosť. Toto zodpovednosť, ktorá sa nedá odabstrahovať. A posledná vec na adresu kolegyne Korace Bild. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste ma opravili. Hovorila som o o ústavnom súde, ústavnej rade v Švédsku, ktorý protestoval z dôvodu zavedenia nejakých eh, núzových, núzových podmienok. Ide o iný typ eh, inštitúcie, aj každopádne takáto rada, takáto inštitúcia samozrejme závisí od vlády a tá ale overuje, hm, overuje dodržiavanie zákonov, čo je vlastne úloha, ktorú v mnohých krajinách naplňa práve ústavný súd, preto som spravila túto chybu, ale teda ďakujem za to, že ste ma opravili. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Dovolte mi povedať e, k tejto rozpráve, myslím, bez, bez výnimky kolegovia hovorili s veľkou technickou expertízou, ale zároveň i s vášňou o skúsenosti svojej krajiny a bola to excelentná diskusia. Prvnež všetko e, dáme e, pod, e, čo sa dostane pod šéfa e, jed, útvaru, a ako v minulosti chcem navrhnúť e, po poslednej diskusii. To, čo dám koordinátorov, je koordinátorov je špecifické zasadnutie na základe evalučnej správy, ktorú dostaneme. Jasné, že musíme to urobiť a nielen preto, že eh, je to potrebné, ale článok 70, eh, čiže máme formálne pravidlo. Čiže navrhujem koordinátorov, aby začiatkom roka to zorganizovali a zároveň chcem povedať komisii, aby zvážila článok 17, kde, nie, kde podľa ktorých treba zverejniť hodnotiace správy a tiež chcem, e, aby komisár to zvážil a e, koordinátorom chcel by som e, dať pokyn, aby o tejto hodnotiacej správe sme mali samostatné zasadnutie. Ďakujem v každom prípade kolegovia za skvelé príspevky. Pán de Koister, keď chcete zodpovedať na tieto body, som, uvedomujem si veľký politický rozmer, ktorý to má a vy ste to na začiatku vášho vaše prezentácie zdôraznili, ale urobte maximum. Je to neustále prebiehajúca situácia, ktoré čelíme a má aj politický rozmer. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade politické posolstvo je také, že bude eh, komisii eh, odovzdané svojmu šéfovi ho odovzdám. Pokiaľ ide o rôzne témy, ktoré boli nadnesené, pokúsim sa ich eh, pokúsim sa ich eh, dať do skupín. Poprvé, nový šengenský eh, hodnotiaci mechanizmus a lepšie riadenia správa a správy z návštev sa podávajú Európskemu parlamentu v praxi, keďže sú obmedzené na EÚ, sú odovzdané sekretariátu LIBE. Samozrejme sme plne pripravení mať eh, špecifické zasadnutie k týmto správam kde s členmi budeme môcť podrobnejšie hovoriť o týchto e, správach, zisteniach a podobne. Čiže tu je plná pripravenosť a ochota viesť takúto diskusiu. Pokiaľ ide o ploty, jeden z členov citoval tradičnú pozíciu komisie, nič v európskej legislatíve nebráni členským štátom, aby postavili ploty na ochranu svojich hraníc. E, voľba týchto nástrojov dohľadu je na členských štátoch. Samozrejme, komisia nie je za to, a keď členský štát postaví plot na svojej vonkajšej hranici, by mal zároveň rešpektovať e, princíp no refoulement to znamená, že napriek tomu, že existuje plot, prichádzajúci migranti by mali mať nárok e, na požiadať o azyl na jednom z hraničných bodov. Čiže non-refoulement princíp sa aplitňuje a sa uplatňuje. Samozrejme, použitie e, plotov na internej hranici, vnútornej hranici je ešte citlivejšie. Podľa šengenských ustanovení vnútorné hranice by mali by malo byť možné prekročiť kdekoľvek. Takže keď tam je pevná infraštruktúra postavená pri e, zavedení interných hraničných kontrol, je možné považovať, že nie je v súlade so šengenským aky a s duchom šengenského aky. Ale na druhej strane by sme mali tiež povedať, a videli sme to na hranici medzi Slovinskom a Rakúskom, dočasné ploty tam boli postavené, nie preto, aby zabránili prekračovanie hraníc, ale skôr preto, aby mohli byť riadené toky migrantov, aby bolo možné ich e, riadným spôsobom registrovať. A pokiaľ ide o pripomienky viacerých členov, komisia by si mala robiť svoju prácu, je strážkyňa zmluvy, e, mala by iniciovať konania o porušení. Áno, pán predseda, to je to, čo v skutku robíme. E, skúmame situáciu v Maďarsku, pokiaľ ide o novú legislatívu, ktorú prijali. Pozráme sa na to, čo Grécko robí či nerobí na základe e, Schengen a azylového aky, čiže túto časť si robíme. Ale zároveň by ste si mali uvedomiť, že konania o porušení e, si žiadajú veľa času. Pokiaľ jedného dňa sa musíme obrátiť na súd, je to vec, ktorá istú dobu trvá. Preto komisia zároveň príjma ďalší prístup a to je prispievať k implementácii aký na, v teréne, na mieste. Napríklad pri hotspotoch komisia vyslala týmy, ktoré prispievajú k lepšej koordinácii rôznych agentúr, lokálnych úradov a podobne, aby sa tam situácia zlepšila a týmto spôsobom prispela k lepšej implementácii aký v oblasti azylu a Schengenu. Takže nie, nie je tu o voľbu medzi rôznymi prístupmi, môžete ich uplatňovať paralelne. Humanitárne víza. E, otázka, ktorá bola nadnesaná. Ako ste viete, pán predseda, toto nie je moja zodpovednosť. To odovzdám kolegom, ktorí sa venujú vízam. Ale povedať, že komisia nič nerobí, tu e, s tým by som nemohol súhlasiť. Niektorých nazývajú humanitárnymi vízami a ďalej tu máme i presidlovanie a tu komisia urobila kroky a tie boli prijaté. Ľudia profitujú z tohto presídlenia, nedostanú humanitárne víza, ale na základe e, postupu o presídlení e, je im dovolené prísť, čiže v tejto súvislosti sa veci robia, možno nie je dostatočné, tie počty možno nie sú dostatočne vysoké, ale je to i na politickú diskusiu. Ďalej tu bola otázka dĺžky dočasného zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach. Dva mesiace 6 mesiacov sú časové obmedzenia, ktoré sa vzťahujú, pokiaľ jednostranne zavedie členský štát kontroly na vnútorných hraniciach. Či už keď sú potrebné kroky, e, či je to nevyhnutné, alebo potom predvídateľná situácia. Dve roky sa uplatnia vo veľmi partikulárnych prípadoch, keď prišlo k hodnoteniu Schengenu so správou, ktorá dochádza k záverom, že existujú vážne nedostatky pri implementácii aký v oblasti vonkajších hraníc a pokiaľ členský štát nevykoná nápravu. V tom prípade e, komisia môže navrhnúť rade, aby odporúčila členskému štátu zaviesť e, kontroly na vnútorných hraniciach. Pokiaľ pokiaľ tieto kroky neovplyvňujú fungovanie šengenského priestoru. Čiže v tom prípade po šiestich mesiacoch celková dĺžka obdobia zavedenia hraničných kontrol sa môže predlžiť až na dva roky. Pokiaľ ide o policajné kontroly na vnútorných hraniciach, viaceré e, krajiny uplatnili safeguard clause a notifikovali komisiu o zavedení E, kontrol na, vonkaži, na vnútorných hraniciach. Ďalšie štáty robia tzv. policajné kontroly, ktoré je možné vykonať na základe Schengenského kódexu i v oblasti blízko, blízkosti vnútorných hraníc. A potom je to e, diskusia, ktorá, sa, ktorá prebieha tu pomerne často, keď či e, policajné kontroly predstavujú v podstate hraničné kontroly. A to je hodnotenie, ktoré treba urobiť prípad od prípadu. Pokiaľ ide o zahraničných socialistických bojovníkov, ktorých ste spomenuli, navrhol by som, aby sme mali túto diskusiu, keď budeme hovoriť o zacielených návrhoch o šengenskom hraničnom kódexe, aká databáza by mala byť spojen, uvedená v návrhu komisie a tak ďalej, či by to neviedlo k znemožneniu e, slobodného pohybu. Pán predseda, pokiaľ to nebudeme mať, myslím, že môžeme vyriešiť všetky tieto body s týmto návrhom. Then there were also a few questions on uh, <coughs> Bulgaria and Romania. Tie pár otázok týkajúcich sa Bulharska a Rumunska. Ja si neuvedom, nevidím, že sa urobil nedávno nejaký pokrok, nedokážem vám o tom dať nejaké informácie. Nie som si istý, či vôbec sa diskutovalo o tom nedávno, pretože v súčasnom kontexte eh, rozšírenie eh, Schengenu sa nezvažuje. Myslím, že najprv by sme mali vyriešiť všetky problémy, o ktorých eh, dnes diskutujeme a potom sa dostať k možnému rozšíreniu Schengenu. Otázka, čo robia členské štáty pri e, zavedení hraničných kontrol, najmä Švédsko. Pán predseda, rád by som sa e, odvolal na listy, ktoré komisia zaslala Európskemu parlamentu za každým, keď členský štát informuje a tento list e, obsahuje všetky informácie, ktoré komisia dostane od členského štátu, napríklad o hraničných miestach, druh kontrol a podobne. Čiže tieto listy sa systematicky uh, posielajú parlamentu a obsahuje všetky potrebné prvky. Pán predseda, myslím, že som sa dostal viacerých uh, otázok, ale možno som niektoré prehliadol, ale zúfalo potrebujem dovolenku. Ďakujem. Áno. Je toho veľa. Je áno. Myslím, že na začiatku som povedal, táto šengenská otázka je tak enormná. Teraz nejde o to, aby sme vám to všetko naložili a všetko, myslím, že bolo užitočné e, mať isté usmernenie od vás. Podľa článku 17 máme zodpovednosť a je tu veľká, veľké nadšenie a expertíza v tejto miestnosti a preto e, budeme mať v januári špecifické zasadnutie na základe hodnotení eh, a, koordinátori eh, si myslia, že je to akceptovateľné, aby sme v januári mali túto schôdzu. Nechcem stratiť eh, momentum tejto excelentnej debaty a chcem vyzvať skutočne kolegov z hľadiska bohatosti informácií, aby sme sa tomu venovali posledný deň pred Vianocami, pracovný a je to neskutočné, ako tvrdo pracujeme a diskutujeme. Ďakujem veľmi pekne. A nech sa páči, vy si užite, uh, uh, užite si dovolenku, ne, ale nepíšte nič o socialistoch na šengenskej hranici. Ďakujem pekne. Kolegovia, pokiaľ zostanete, máme tu ďalšiu správu a ešte niekoľko bodov, ktoré viem, že vyzerajú na dlho. No, poďme na to bod 9. Vysoká úroveň bezpečnosti sieti a informácií v Únii. Výsledok dialógu a trilógu Jan Albrecht. Takže nech sa páči výsledok e, trialógu, e, pokiaľ ide otázky LIBE. Je to návrh smernici týkajúce sa opatrenia na zabezpečenie e, vysokej spoločnej úrovni sieti a informačnej bezpečnosti. E, nech sa páči, Jan, ďakujem pekne a ďakujem všetkým, ktorí sú ešte tu, aby si vypočuli e, informácie o sme o ro- výsledku rokovaní. András Šváb je spravodajcom gestorský výbor IMKO. Ja som e, pripravil stanovisko pre LIPE a zároveň tieňovi a bol som až do konca sledoval tento proces. Je dobré, že sa nám podarilo skompletizovať e, tento proces, túto smernicu. Trvalo to pomerne dlho. Povedal by som, že nie kvôli parlamentu, ale najmä e, kvôli členským štátom aj nedostatok ich vôle, najmä v oblasti zdieľania informácií. Myslím, že máme tu rovnaký problém ako to, čo vidíme i v policajnom prostredí, ako i informačnej bezpečnosti. Často mm, zažívame chýbajúcu vôľu, možno i nedostatočnú dôveru pre zdieľanie informácií medzi relevantnými autoritami, medzi orgánmi, e, pokiaľ ide o IT bezpečnosť e, pri senzitívnej infraštruktúre. Napriek tomu táto e, smernica bude prvým koordinovaným úsilím pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v EU a to je dôležitým krokom. Nedostatočná ambícia si myslím vedie k tomu že výsledku, že môžeme e, pracovať e, na tom ďalej v budúcnosti a musíme e, sa tomu v budúcnosti viac venovať, najmä v oblastiach, kde to nie je obmedzené len na existujúci rozsah, to je kritická infraštruktúra a všetky relevantné technológie, ktoré sa používajú v tomto rozsahu pôsobnosti, takže musíme sa k tomu ešte neskôr vrátiť, ale zatiaľ si myslím, že je dobré, že tu máme prvé, prvý koordinovaný prístup e, k vytvoreniu minimálnej úrovni e, IT bezpečnosti a infraštruktúry. Bol tu jeden bod dôležitý pre náš výbor, je to ochrana údajov. Máme tu dve, mali sme dve veci, ktoré boli rešpektované v priebehu rokovaní vďaka spravodajcovi IMKO ako i vďaka tomu, že členské štáty akceptovali naše body. Jedna vec sa týkala aký o ochrane údajov. Musí to byť e, referencia v smernici, pokiaľ ide o štandardy ochrany osobných údajov, to sa urobilo. A druhý bod je tiež notifikácia o porušení, čiže keď príde k porušení kritickej infraštruktúry, tak je dôležité o tom informovať, notifikovať, e, zaslať notifikáciu v prípade bezpečnosť, porušenia bezpečnosti, ale i keď osobné údaje sú e, zahrnuté, tak je tu potreba notifikácie o tomto porušení, aby e, sme sa ubezpečili, že i orgány ktoré sa venujú bezpečnosti údajov, sú o tom informácie. To sa nám tiež podarilo, preto môžeme byť spokojní z pohľadu nášho výboru. Ešte je tu jeden dôležitý bod, ktorý potrebujete poznať v porovnaní so začiatkom, s počiatočným návrhom komisie. E, teraz v tomto návrhu už máme pravidlá a štandardy pre digitálnych poskytovateľov služieb, ktoré boli počas rokovaní zakomponované a všetky strany si uvedomili, že môže byť dôležité, aby boli e, ošetrení v oblasti kritickej infraštruktúry. Je tu ale iný prístup všeobecnej úrovni údajov v tejto smernici pre požiadavky e, siete a pre v oblasti digitálnych e, poskytovateľov máme maximálne harmonizačné pravidlá pri, a uvedomujeme si, že táto úroveň nie je veľmi vysoká a preto to musí byť zohľadnené pri ďalšej revízii, pokiaľ bude pokiaľ sa budeme snažiť nájsť rovnováhu, pretože títo poskytovateľia e, služieb budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu. V neposlednom rade časový rozvrh e, predpokladá sa, že 14. januára by malo byť e, hlasovanie na IMKO výbore a potom budeme e, mať e, hlasovanie na plenárke neskôr. Ustanovenia vstúpia do platnosti 27 mesiacov po zverejnení v oficiálnom vestníku tejto smernice. A myslím, že bude pomerne dostatok času i pre jazykové kontroly Neviem, kedy sa to dostane na plenárku, ale niekedy v priebehu jary. Ďakujem. Ďakujem pekne, Jan. Bola to veľmi dôležitá práca medzi nami a výborom IMKO. Myslím si, že niektoré veci, napríklad online e, konferencia, e, toľko vecí tam bolo e, prediskutovaných. Vďaka Jan za prácu. Viem, že pán Bonny urobil množstvo množstvo komunikácie s IMKO výborom. Je to veľmi dôležitá práca pre náš e, výbor, veľmi časovo náročná, preto som veľmi vďačný za prácu, ktorá e, bola vykonaná. Sú to kritické oblasti e, pre nás i IMKO. Neviem, či niekto ešte chce k tomu niečo povedať. Ak nie, ďakujem veľmi pekne za správu o trialógu. A teraz prejdeme k predposlednému bodu. Je to správa komisie o hodnotení situácií, situácia neuplatňovania reciprocity s určitými tretími krajinami v oblasti vízovej politiky. Je to súčasťou mechanizmu reciprocity, ktorý zabezpečuje, aby všetci občania EÚ mali rovnaké bezvízový režim s krajinami, ktoré umožňujú ho tretím krajinám tento mechanizmus môže viesť k prerušeniu bezvizového styku pre občanov tretich krajín, pre ktorých pretrváva situácia nereciprocity, neuplatňovania reciprocity 2. Predchádzajúce správy komisie obsahovali hodnotenie notifikácií, ktoré urobili Austrália, Brunei, Darussalam, Kanada, Japonsko a USA. V tretej správe po popise konkrétnych krokov, ktoré prijali členské štáty a skutočnosti, že žiaden z členských štátov nežiadal komisiu, aby prerušila bezvizový režim. Komisia sa rozhodla, že nepríjme akékoľvek opatrenia o prerušení. Spomeniem najnovší vývoj v americkom kongrese. Kongres hovoril e, po, budúcich, po predchádzajúcich teroristických útokoch, že by e, pre osoby, že by sa prerušil bezvizový styk, osoby, ktoré navštívili tretie krajiny ako Syria alebo Irak, že budú potrebovať víza, aby cestovali e, do USA. To samozrejme by znamenalo neuplatňovanie reciprocity. Dám slovo predstaviteľovi Európskej eh, komisie, aby nás informoval o tomto vývoji a potom otvorím eh, priestor pre členov na diskusiu. Z komisie tu máme Belinda Pike z DG Home. Belinda, nech sa páči. Tešíme sa na vašu prezentáciu. Ďakujem pekne. Komisia e, sa mala zúčastniť schôdze v septembri a mala informovať o situácii, o reciprocite, respektíve nie reciprocite, o ktorej sme zverejnili našu tretiu správu e, v súvislosti s istými obavami z USA, teda budeme informovať o aktuálnom stave, ako teda funguje tento mechanizmus reciprocity, ako ste už povedali v, prvý, v prvej fáze, každých 6 mesiacov musíme schváľovať dočasné opatrenia teda buď pozastavenie výzvy výnimky alebo e, predložiť správu aktuálnej situácie. Predložili sme teraz tretiu správu 5. novembra a neschválili sme opatrenie o opätovnom zavedení vízovej povinnosti v druhej fáze mechanizmu. Sa hovorí o tom, že v prípade, ak dochádza k nereciprocite v apríli 2016, teda dva roky po zverejnení údajov o informovaní nereciprocity v členských štátoch. Komisia musí prijať delegovaným aktom revízia dočasného pozastavenia výzovej výnimky pre občanov tretích krajín, ktorých sa to týka. Teda o niekoľko mesiacov budeme musieť konať. Ako ste už povedali, komisia sa rozhodla schváliť tri správy pozastavenia výzovej výnimky, pretože naďalej e, súvislosti s týmito troma krajinami rokovania prebiehajú a tiež preto, že členské štáty eh, nás nepožiadali schváliť dočasné opatrenia. Ale aká je teda situácia v jednotlivých krajinách? Eh, Austrália, poprvé, Austrália zrušila požiadavku tranzitných víz pre Chorvátsko a Rumunsko. To dobu účinnosti 5. júna 2015. Eh, teda v prípade Austrálie sa domnívame, že plná reciprocita vízovej um, výnimky naozaj funguje Austrália teda je jasná, ďalej Brunei. Brunei zrušil vízovú eh, povinnosť pre príslušníkov Chorvátska a 22. júna a nás o tom informovala, zatiaľ to ešte nie je v plnej miere v platnosti. Skontaktovali sme misiu Brunei z kráľovstva, taktiež ESVČ a delegáciu EU Brunei. A tiež nás informovali o tom istom. Teším ma, že vás budem informovať, že Brunei nedávno informoval komisiu, že zrušenie vízovej povinnosti pre Chorvátsko a tiež v prípade Lichtenštajska začne od eh, januára 2016, teda od januára eh, sa týmto vyriešie prípad a ďalej Kanada, Bulharsko a Rumunsko. Ich štáty príslušníci ešte stále potrebujú víza na vycestovanie do Kanady. Najdôležitejším kritériom, ktoré uplatňuje Kanada, sú eh, porušenia imigračných pravidel a taktiež zamietnutie víz. E, najmä v tom druhom prípade ide o 40-percentné prekročenie hranice za posledné 3 roky v prípade oboch členských štátoch, konkrétne 17 v prípade Bulharska a viac ako 16 v prípade Rumunska. Po povinnom zavedení e, elektronických e, cestovných dokumentov zo strany Kanady od marca 2016, teda sú to podobné systémy ako ESTA e, lacnejšie na dlhšie obdobia. A Kanada oznámila, že Bulhári a Rumúni, ktorí chcú byť doslova do Kanady na víza v posledných 10 rokoch alebo ktoré majú platné neimigračné víza do USA. Títo cestujúci budú e, oslobodení vízovej povinnosti. Tento pokrok oceňujeme, ale našim cieľom je isté, že dosiahnuť e, bezpodmienečné, bezvízové možnosť cestovania pre všetkých občanov EÚ, vrátane Bulharov a Rumunov. V prípade týchto dvoch krajín je nepravdepodobné, že by sa vízová povinnosť zrušila do apríla 2016. Ďalej Japonsko. Došlo k pozitívnemu vývoju od schválenia správy v novembri. Japonsko informovalo e, Rumunsko aj komisiu o rozhodnutí rozšíriť kritéria nevizovej povinnosti e, do decembra 2018. Malo to pôvodne vypršať e, v decembri 2015 aj si okolnosti. Táto výnimka pokrýva tiež e, aj rôzne iné nebiometrické dočasné cestovné pasy a o tom bolo informované Rumunsko. Ďalej USA, ako viete, občania piatich členských štátov potrebujú víza na vycestovanie do USA. Asi to je Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Polsko a Rumunsko. Táto situácia sa zrejme nezmení do apríla 2016. Hlavným problémom sú miery zamietnutia víz a tie sú totiž vyššie v prípade všetkých týchto štátov než 3%, ktoré sú stanovené v legislatíve USA. Uvádzame v správe, že administratíva USA zvažovala tiež možné vízové programy aj v prípade iných eh, občanov EÚ eh, e a došlo tiež ďalšiemu vývoju situácie, ako ste už uviedli. Už koncom novembra Bielý dom oznámil viacero bezpečnostných zmien k tomuto programu bezvizovej povinnosti okrem iného zhromažďovať informácie od pasažierov bez vizovej povinnosti eh, o všetkých cestách do krajiny, ktoré sú považované za riziko terorizmu asi cez Sýriu, ale taktiež chcú e, skúmať možnosti pilotných programov, zhromažďovať biometrické údaje, teda fotografie a otlačky prstov e, pre všetkých cestujúcich, ktorí sú predmetom tohto programu. Mm, tiež chcú nastoliť revízny program pre všetky tieto krajiny a tiež chcú poskytovať poradenstvo týmto krajinám, e, umožňovať lepšie zdieľanie informácií o boji proti terorizmu a tiež o cestovaní teroristov v snahe pomáhať hraničným orgánom bezpečnosti a tiež pomáhať týmto krajinám lepšie získať prehľad o utečencov a žiadateľov o azyl. Odtedy sa situácia dosť výrazne zmenila. 8. decembra snemevne reprezentantov schválila zákon, Millerov zákon, kde všetci títo cestujúci budú musieť eh, byť držiteľmi biometrických pasov, eh, taktiež plné eh, plnenie dohody PNR a taktiež širšie ukladanie informácií v databázach, tiež o ukradnutých cestovných pasoch. Tento zákon by tiež oberal cestujúcich, ktorí v posledných 5 rokov navštívili Sýriu, Irán, Irak a Sudán o možnosť vycestovať teda viac krajín, než len Sýria, Irán ako v minulosti, alebo akúkoľvek inú krajinu, o ktorej rozhodne ministerstvo bezpečnosti USA a tiež e, občania s e, dvojitým štátnym občanstvom, napríklad e, francúzským a sírským, by nemali túto možnosť. Minulý rok zákon Omnibus bol hlasovaný v Senáte aj v kongrese a obsahuje to isté znenie ako Millerov zákon, ktorý som spomenula, akurát, že je tam viac krajín. Komisia vyjadrila veľké obavy v kontakte s predstaviteľmi USA budú mať negatívne dopady na čestných ľudí, ktorí sa snažia vycestovať do USA z legitímnych dôvodov a tiež to bude mať dopad aj na osoby s dvojitým štátnym obťažstvom, aj keď eh, neplatia výnimky eh, pre predstaviteľov eh, štátov a vojska, ktorí cestujú. Ehm, teda hovorí sa, že na nich by sa vzťahovali výnimky. Je dosť ťažko predstaviteľné, ako by to v praxi fungovalo. SVČ vysvetlili našim americkým partnerom, čo sa už dosiahlo na strane EÚ na zvýšenie bezpečnosti v rôznych oblastiach, napríklad EU PNR, taktiež smernica o terorizme, balík o hraniciach, o zbraniach, o financovaní terorizmu, o boji proti radikalizácii. E, tiež sme tvrdili, e, že by sa tieto opatrenia nemali e, zacielovať na bežných občanov, ktorí e, cestujú dobre vôle. Malo by sa to ORIPER venovať práve e, o mnoho viac osobám podozrivým z terorizmu a to o mnoho efektívnejšie tu zdôrazňujeme význam schválenia zákona o odvolaní sa to umožňuje zlepšiť spoluprácu orgánov činných trestov konaní napriek nášmu úlivu, úsiliu vo Washingtone a tiež na stretnutiach Ehm, pána Avramopulosa z 10. decembra s zastupcami ministerstva pre bezpečnosť. Tento zákon bol na tomu schválený. Dúfame, že žiadne ďalšie kroky budú prijaté jednostranne v USA pred eh, tým, ako by boli navedené ďalšie kontakty eh, medzi komisiou, členskými štátmi a USA. Komisia a SVČ sa aktívne snažia nadviazovať kontakty s americkým ministerstvom bezpečnosti o plnení opatrení, ktoré sú obsenuté v zákone Omnibus. Myslím, že sa dá povedať teda, že je nepravdepodobné, že sa podarí dosiahnuť eh, reciprocitu v plnej miere do 12. apríla 2016. V prípade USA sa situácia práve eh, viac komplikuje, nie menej. Ako viete, mechanizmus reciprocity E si vyžaduje, aby sme schváľovali delegované akty, ak, respektíve aby sme prijali delegovaný akt, ak do apríla 2016 krajina nezruší vízové e, požiadavky. Viem, že máte tiež správu od vašej právnej služby o konkrétnom prípade e, na súdnom dvore, či by sa mali uplatniť delegované akty v takomto prípade alebo nie. My teda zrejme budeme nútení uplatniť delegovaný akt aj v tomto prípade ak by bol delegovaný akt schválený, nadobudol by účinnosť iba, ak by ani Európsky parlament, ani Rada neprednesli námietky do 4 mesiacov po notifikácii. Nebudem to teraz špekulovať eh, o časovom plánovaní. Predkladaní delegovaného aktu musíme preskúmať situáciu od 12. apríla 2016. Celkom iste budeme dodržiavať eh, spoločnú dohodu medzi Radou, parlamentom a komisiou o delegovaných aktoch. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Belinda. Um, just have one request for the floor. Ďakujem pekne. Len jeden kolega sa hlási o slovo. Pán Halla, aho, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto prezentáciu. Spomenuli ste, že uh, USA plánujú vyňať zo svojho programu uh, zrušené vizové povinnosti občanov s dvojitým štátnym občanstvom. Znamenalo by to teda iba tie osoby, ktoré majú občanstvo jednej z problematických krajín, ako napríklad Irak, Syria a tak ďalej, a nie vo všeobecnosti osoby s dvojitým občanstvom? Áno, presne tak. Ide o osoby, ktoré okrem občanstva jednej z krajín EÚ majú aj občanstvo Sýrie, Iránu, Iraku alebo Sudanu, alebo ako som už povedala, zákon tiež umožňuje eh, ministerstvu bezpečnosti eh, zaradiť na tento zoznam aj eh, iné krajiny podľa aktuálneho hodnotenia. V súčasnosti je to iba ten zoznam krajín, ktorý som vymenovala. Ďakujeme pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky alebo vyjadrenia, myslím, že v súvislosti s USA O tom ešte budeme hovoriť eh, na schôdzi koordinátorov a predtým, než sa rozhodneme o konkrétnych ďalších krokov na januárovej schôdzi. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie, Belinda. Viem, že eh, ostávaš Belinda s nami aj na ďalší bod programu. Moja rodina sa ma už pýta, na ktorom bode programu sme aktuálne. Odpísal som im, eh, že na bode 11 Ide tu o rozhodnutie súdu zo 16. júla. Konkrétne ide tu o anulovanie mechanizmu reciprocity. E, súdny dvor bol upozornený komisiou. E, ide tu o čiastočné anulovanie rozhodnutia 1289 zlomené 2013, čo sa týka mechanizmu reciprocity. Komisia spochybnila využívanie delegovaných aktov e, na pozastavenie e, e, vízovej výnimky pre štátnych príslušníkov tretich krajín, čo neumožňuje recipročný prístup k štátnym príslušníkom členských štátov. Súd skonštatoval, že parlament a rada veľmi správne využili delegované akty v tomto prípade. Máme tu zastupcov právnej služby. Nech sa páči, ďakujem pekne, ďakujeme za to, že nám dávate slovo, aby sme približili tento prípad. Ak sa nemýlim, je mi e, cťou e, prehovoriť e, v poslednom bode, úplne poslednej schôdze v tomto roku. Nebudem opakovať celú situáciu, všetci spomíname pred dvoma rokmi, došlo k schváleniu textu, ktorý bol predmetom tohto napadnutia, kolegyňa z DG Home práve priblížila celé pozadie eh, tohto postupu troch krokov v úvode, ak jedna z tretich krajín má vízovú výnimku a ak dôjde k opätovnú zavedeniu vízovej povinnosti pre jednu e, členských krajín, uplatní sa dočasné opatrenie pre niektoré kategórie ich obyvateľstva a potom, ak sa tento stav zachová, to pozastavenie nadobudne povahu úpravy prílohy, ktorá zavádza informáciu, že všetci štátni príslušníci danej krajiny nie sú predmetom výnimky z výzvej povinnosti. A ak sa to naďalej potvrdí, komisia môže navrhnúť legislatívny akt na základe ktorého by sa krajina mohla presunúť z prílohy, kde sú krajiny výzvou výnimkou e, do zoznamu krajiny, ktoré nemajú dispozícii takúto výzvu výnimku. Ako teda ste správne povedali, išlo tu o tento prechodný krok pozastavenia. Komisia sa domnievala, že E, tu naozaj išlo o vykonávací akt a že by sa to nemalo e, podňať ako delegovaný akt. A tiež sme skonštatovali, že využitie tejto techniky na úpravu prílohy alebo e, ako technického nástroja na získanie delegovaného aktu súdny dvor um, toto odsúdila. Taktiež sme získali podrobnejšie informácie o uh, celého toto rozdelenie na vykonávacie a delegované akty. Um, viete, že žiaľ, v toho sa odložili mnohé rokovania a my sme to vnímali ako prekážku ďalšie rokovania, teda o čo jasnejšie informácie od súdu máme, o to lepšie eh, je to pre nás. Um, nechceme nejako oberať e, poslancov o ich čas v trialogoch a tak ďalej. Chceme len dodržať e, znenie článkov. E, išlo tu o tento postupný prístup, o túto postupnú reakciu. Najskôr išlo o niektoré skupiny občanov, teda najskôr o pozotovenie pre celú krajinu a potom isté úpravy pre niektoré skupiny obyvateľstva. Čo teda vieme teraz čo sme nevedeli predtým. Keďže komisia musela prijať tento delegovaný akt, nemala žiadny manevrovací priestor, to znamená vykonávací akt. Teda tento súd, toto súdne rozhodnutie je veľmi jednoznačné a neočakávali sme ho. A to v tom zmysle, že ani rozsah ani existencia e, tohto manévracieho priestoru je relevantná pre komisiu v rozhodovaní, či ide o vykonávací alebo delegovaný akt. Ešte stále sa domnievame, že je to možno prehnané, pretože podľa aktuálnej judikatúry e, vieme, že ak celý akt nie je uzavretý, môže sa uplatniť postup delegovaného aktu. Teda medzi aktom, ktorý nebol uzavretý a mnohorazne predstavené správne hľadiska je istý rozdiel, ale z praktického hľadiska chápeme, že tam, kde akt nebol završený, tak eh, je ten rovnaký priestor možno zôležitejší ako v prípade tých, ktoré už boli uzavreté. Ďalej sme sa mohli um, presvedčiť o tom, či išlo dočasný uh, charakter alebo nie. Uh, súd skonštatoval, že či už ide dočasný charakter alebo nie, uh, všetky tieto rozhodnutia sú uh, tej istej povahy. Všetky tieto milióny ľudí v tretich krajinách, ktorí um, budú svetkom toho, že situácia uh, sa zmení, je to to isté, ako keby ich krajina bola presunutá z tej, tak povedať, z dobrej prílohy do tej zlej prílohy, aj keď to je iba dočasné v súčasnosti teda má to v právomoci legislatívny orgán zmeniť e, lokalizáciu krajiny a tí, ktorí urobili takéto rozhodnutie, robili tak v mene legislatívneho orgánu. Na druhej strane je tu možnosť vidieť e, to, že sa domnievajú, že dopady tohto pozastavenia sú rovnaké vo všetkých ohľadoch, ako keby ich krajina nemala prospech e, z tejto vízovej výnimky, teda od, zoslobodenia od vízovej povinnosti. E, modifikácia základného aktu. Ak by tu išlo o modifikáciu základného aktu, naša náš postoj by bol jednoznačný od samého počiatku. Teraz sa súd konštatoval, že žiadny orgán nesmie nejako zmeniť e, normatívny charakter aktu implementovaným vykonávacím aktom. Ak sa totiž zmení povaha, ide o delegovaný akt, ale komisia tvrdí, že si mm, že otvorili akt, ale netvrdia, že zmenili jeho normatívny charakter. Že išlo iba o poznámku počiarov, súd konštatoval, či už išlo poznámku počiarov alebo nie, ak došlo k zmene a právneho stavu. Ide tu o normatívnu zmenu a ak sa legislatívny orgán domnieval, že by to malo byť jasne uvedené v prílohe samotnej, ide tu o delegovaný akt. Mnoho z toho sa zdá byť e, zjavné a jednoznačné, prečo je teda dôležité opäť zúrazniť, že akt, základný akt je nedotknutelný iba v prípade delegovaného aktu. Je to dôležité preto, že niekedy v priebehu vašich rokovaní eh, vidíte tzv. argumenty, že ak ide iba o malú zmenu, malú modifikáciu, dá sa to poňať ako delegovaný, pardon, ako vykonávací akt. Eh, zjavne v tomto prípade to neplatí. Je to dôležité aj preto, že sa tým definitívne ukončí, aspoň dúfame, istá legenda, že tu ide o voľný výber medzi e, delegovaným a vykonávacím aktom. Súd jasne rozhodol, že to nejde o slobodnú voľbu. Legislatívny orgán má istý manevrovací priestor v rozhodovaní, ale vždy sa to musí posudovať podľa podmienok, ktoré sú stanovené v článkoch 290 a 291. Ak teda v trialogoch vidíte, že niektorí partnery tvrdia, že je to ich slobodná voľba v rozhodovaní, preto žiadajú o vykonávacie akty. Teraz sme si ešte istejší, že to neplatí. A nikdy e, to tak nemalo byť, ani to nikdy nebolo. A teraz vieme, že aj súd potvrdil, že to tak nesmie byť. vráci priestor pri rozhodovaní, e, ako vieme, nie je relevantným prvkom pri rozhodovaní, či ide o delegovaný akt alebo nie. Ďalej, dočasný, e, dočasná povaha nejako zmení, nejako nemení e, celú okolnosť a preto legislatívny orgán samotný smie iba nejakým spôsobom meniť celý akt. Došlo teda k zmene, vložili ste do e, textu prílohu, bola tam žiadosť o zmenu, o úpravu tejto prílohy, ale muselo to byť naozaj v prílohe? Naozaj bolo na mieste, aby sa tým takto zmenila príloha? Ak teda by boli presvedčiví v tomto argumentovaní, výsledok by bol veľmi neuspokojivý Legislatívny orgán by totiž nemal nárok ani rozhodnúť, či niečo má alebo nemá byť v prílohe, či sa má príloha aktualizovať alebo nie. Ale keď toto právo bolo zachované, legislatívny orgán naďalej rozhoduje o povahe aktov. V súčasnosti, ak niekto naruší povahu aktov, môže tak urobiť iba prostredníctvom delegovaného aktu. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujeme za prácu v tejto veci. Neviem, či chcú vystúpiť nejakí poslanci. Nie. E, neviem, či chce komisia ešte v krátkosti. Nie. Takže sa poďakujem právnej službe za ich prácu, za prezentáciu tejto veci. Sme vám vďační, skutočne. A skôr ako prejdeme k, k rôznemu kolegyne, kolegovia. Chcel by som, a už som teda aj poprial trikrát vlastne, šťastné sviatky. Myslím, že som to spravil v Štrásburgu, ale spravím to znova, ale aj zamestnancom, tí, ktorí sú tu a tí, ktorí dopracujú a takisto ostatným kolegom, ktorí nám veľmi pomáhajú a takisto aj tlmočníkom, ktorí toho nemajú málo. Takže ďakujem pekne aj vám, pravý pán predseda. A naozaj e, tie sviatky nech sú pekné pre ten najusilovnejšie pracujúci výbor v parlamente, ako to ja chápem, na základe tých eh, odpracovaných hodín a tých skutočných čísel tvrdých. Takže ďakujem pekne, ešte raz pekné sviatky. Rôzne? Nie. 11. januára v pondelok sa vidíme znova o 3. po obede. Ďakujem pekne.